Bol tu problém s nemeckým tlmočením? Už to funguje? Dobre. Um, there's a change at the time. Takže je tu zmena, uh, pokiaľ ide o stanovisko, pokiaľ ide teda o bod číslo 14, Single Member Private Limited Liability Companies, to je bod či, číslo 14, teda je tam spravodajkynia pani Mici, to sa uh, teda odsúva na budúci termín a bude to teda 4. júna. Máme tu návrh zmeny poriadku, pokiaľ ide o dva body, pokiaľ ide o bod číslo 15, to je legislatívny prieskum, takže budeme o tom rokovať pred verejným obstarávaním, pretože vlastne zamestnanci komisie môžu tu zostať iba prvú čas, takže ak tu nie je nejaká iná zmena, takže ak by bolo možné e, začať e, s rozvojovou pomocou, takže uvidíme, ako to bude vyzerať. Áno. Čiže No, we'll start with the update on the ODR platform because the Commission needs... Takže ako som už povedala, komisia musí odísť 9.30, takže ja si uvedomujem, že to je dosť taká významná vec a potom budeme pokračovať s ostatnými záležitostiami a potom budeme mať aktualizáciu na trialog. Just before our votes. So please can I hand over to Mrs. Spano to give us an update. Hello, nice to see you again. Takže tešíme sa, že ste prišli medzi nás, hovorí pani predsednička. Dobré ráno, pani predsednička. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste nás prizvali. Ďakujeme pekne za vaše porozumenie, pokiaľ ide o naše časové obmedzenia, keďže ste to pochopili, ale kolegovia teda budú tu dlhšie, ak to je potrebné. Sme radi, že vás môžeme informovať ohľadne toho, kde sa nachádzame, pokiaľ ide o túto platformu. Toto je vlastne projekt, ktorý sme dosiahli vďaka práce tohto výboru a sme radi, že vás môžeme informovať, že sa tu postupuje tak, ako sme si to naplánovali. To znamená, že technický rozvoj vlastne už začal. To vlastne znamená, že sa nachádzame tu v Európskom parlamente 3. marca a e, urobili sme tu vlastne aj prezentáciu funkcionality tejto platformy. Bolo to relatívne úspešné berieme na vedomie tie jednotlivé pripomienky, predovšetkým pokiaľ ide o preklad a chceli by sme vás informovať, čo to takisto bolo zobraté do úvahy, pokiaľ ide o súčasný technický rozvoj tejto platformy. A pokiaľ ide o túto onlineovú platformu, to, je alterna- to vlastne vychádza z patričnej smernice. Ako viete, bol tu k tomu taký balíček. Táto smernica, ktorú tu máme, má tri ciele je dôležité, aby tieto veci boli k dispozícii občanom cez onlineový spôsob. Tu je vlastne odvolávka na to, aby to mali k dispozícii skutočne všetci. Takže ide tu predovšetkým o kontrakty o službách. Týka sa to jednotlivých postupov a treba dodržať predovšetkým nestrannosť, férovosť a transparentnosť. A čo je najdôležitejšie, musíme zabezpečiť, aby jednoducho spotrebitelia mali informácie ohľadne jednotlivých postupov, to znamená, kde je takáto možnosť pomoci k dispozícii. Pokiaľ ide o lehotu implementácie, tak to je vlastne júl roku 2015, máme už zorganizovaný workshop, aby sme pomohli členským štátom, pokiaľ ide o implementáciu, transpozíciu, to sa konalo v marci a teraz členské štáty musia informovať komisiu, aby sa tieto kritéria, ktoré sú v smernici stanovené, plnili. To vlastne na to upozorňuje aj pani komisárka Jourová, zaslala list všetkým ministrom všetkých 28 členských krajín. Tento list bol zaslaný tohto roku, aby e, ich informovali, teda predovšetkým pokiaľ ide o patričné e, postupy. Kontrolovať sa to bude zo strany komisie. Chcela by som pripomenúť, že je vlastne poprvýkrát, kedy komisia bude takýto projekt manažovať a takúto platformu, ktorá vlastne na úrovni tejto platformy funguje a ide tu predovšetkým o riešenie takýchto sporov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi. To je veľká súčasť e, to je našej práce na jednotnom digitálnom trhu, pretože vlastne takýmto spôsobom mimo súdu ideme riešiť problémy. To je dôležitý komponent na posilnenie participácie spotrebiteľov na takomto e-obchode. Rozvoj tejto platformy, tu, sme mali, tu máme veľmi dôležitý právny základ, ktorý vlastne jasne určuje, do akej miery môžeme zášť, ale takisto nám to umožňuje, aby sme mali dobré fungovanie takejto platformy. Bude to teda fungovať od roku 2016 od januára a zatiaľ plníme jednotlivé kroky, tak by sme to mali stihnúť bude táto platforma k dispozícii všetkým, bude to zadarmo a bude to k dispozícii vo všetkých oficiálnych jazykoch Európskej únie. Takže pokiaľ ide o rozvoj tejto platformy, tak máme tu druhú presvitku, možno by sme to mohli ukázať. Pomáha nám tu vlastne expertná skupina, ktorá nám pomá- kde sú vlastne zúčastnení experti na tých členských štátoch, sú tu predstavitelia podnikateľského sektoru a takisto je tu aj Európske fórum pre vizibilitu, pretože my si uvedomujeme, aby sme zabezpečili, že táto platforma skutočne bude k dispozícii aj tým postihnutým. Takže tá platforma pre postihnutých. A chceli by sme informovať o tom, že ďakujeme za to, ako sme spolupracovali so sekretariátom, to bola pre nás veľká pomoc. A chceli by sme sa uistiť, že budete spatrične informovaní. Na to, aby ste boli dobre informovaní, komisia pripravuje implementujúci akt, to je právny záväzok, taká predpodmienka na operáciu tejto platformy, na jej fungovanie a to bude predložené výboru na hlasovanie niekedy v druhej štvrť, št, druhom štvrť roku roku 2015. 34 roku 2015. Komisia berie na vedomie, že teda sme tu mali stretnutie, kde, bolo parti- kde bola participácia zhruba 125 medzinárodných expertov, boli tu aj spotrebiteľské organizácie, tak z pohľadu národného ako aj medzinárodného, boli tu aj predstaviteľia obchodnej sféry ako malé a stredné podniky, ale predovšetkým to boli také zastrešujúce organizácie. Vnímame tento feedback veľmi pozitívne, sú tu určite technické odporúčania, Niektoré z nich už boli integrované, niektoré z nich sú súčasťou, ktoré budú prezentované 3. marca. Čo sú ďalšie kroky? To je posledná presvietka. Pokiaľ ide o tie testy, ktoré sme tu organizovali, tak niektoré veci už boli zakomponované. Bude tu ďalší test v júni so zúčastnenými stranami a dúfame teda, že sa nám to podarí dokončiť eh, Chceli by sme povedať teda, že momentálne to všetko funguje, postupuje sa dobre a sme radi, ak budete sa pýtať otázky, budeme môcť odpovedať. Ďakujem. Thank you very much. I guess there's a bit of confusion because we know that you came and made a presentation. Ďakujeme veľmi pekne eh, za to, že ste nám odprezentovali túto platformu. Pokiaľ ide o mňa, ja som to chápala tak, že táto demonstrácia, de, táto prezentácia, ktorá mala byť zaujímavá, že to bude jednoducho pre poslancov, aby sa to takto jednoducho určitým spôsobom prezentovalo, ale zdá sa, že ešte predsa len je tu záujem zo strany poslancov, ktorým sa nepodarilo teda prísť na prvé stretnutie, pretože to nebolo riadne stretnutie výboru, aby si túto prezentáciu pozreli ešte raz, takže možno budeme musieť urobiť ešte zvláštne stretnutie, kde budete môcť o tejto platforme informovať a možno takýmto spôsobom eh, nás zaangažujete aj do tých ďalších krokov. Mm, sú tu už prihlásení rečníci, prosím vás, naznačte mi, kto sa chce vyjadriť. Um, thank you, Mrs. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja súhlasím s vami. Je škoda to pre všetkých, ktorí neboli tu teda na tej prvej prezentácii, pokiaľ ide o tú platformu ODR, bolo to tak veľmi dobre pripravené. Pán riaditeľ to tak dobre prezentoval a ja som skutočne bola prekvapená, ako dobre to bolo prezentované a sme vďační za tú prácu a skutočne aj tá prezentácia bola dobrá. Takže Vicky, ak by sme mohli mať ešte raz takúto prezentáciu počas zasadnutia výboru, tak by to bolo dobre pre nás všetkých, pretože Takže prvá vec, ktorú by som chcel, chcela povedať, ďakujeme pekne za vašu prácu, uvedomujeme si, že aké to je ťažké. Možno dve otázky z mojej strany. Pokiaľ ide o ADR, ale on už nie je členom. Počuli sme, že sú tu ešte krajiny, ktoré nenominovali oficiálny orgán Takže boli tu predstavitelia z spotrebiteľských centier, takisto tu boli aj iní účastníci, ktorí vlastne hovorili o kontaktných bodoch ohľadne ADR. Niektoré krajiny neboli zastúpené, ja by som chcela vedieť, ako to teda postupuje. Či je tu viacero krajín alebo menej krajín. A pokiaľ ide o ODR, a, tak tá jediná slabina prezentácie bola v podstate otázka prekladu a bolo tam iba polština a angličtina a tu som sa takisto chcela spýtať, že ako vlastne práca v tejto oblasti postupuje, pretože by sme potrebovali zaznamenať určitý pokrok. Dúfam, že budete, budeme môcť byť účastní na jednotlivých testoch v júni a inak by som sa chcela iba poďakovať za tú prácu, ktorú ste odviedli. Ďakujem. <coughs> Chce sa niekto spýtať nejakú otázku predtým, než pôjdeme ďalej? Ďakujem pekne, Maria Grapini. Ďakujem pekne. Ja by som chcela povedať, že mi je ľúto, že pri, prvom, pri tej prvej prezentácii som tu nebola a podporujem to, čo povedala kolegyňa, že možno aj v nejakej inej e, v inom čase by sme mohli to zaradiť do programu, aby sme túto prezentáciu videli ešte raz. Ja by som chcela zablahoželať komisii za túto platformu. Myslím, že to je dobrá iniciatíva a je dobré, že na tom budú mať účasť aj postihnutí Dobre, že sa tu informuje teda aj komisia, že tu je takáto podmienka. Viete, aká tu je lehota, kedy vlastne tieto notifikácie zo strany členských štátov sa budú prekladať? Mohli by ste povedať, aj kedy vlastne táto prezentácia by mohla byť po druhýkrát A ďalšia otázka, aká teda bude tá lehota? Ďakujem. Takže chcela by som vás informovať ohľadne toho, čo sa tu udialo. Je tu jasný záujem poslanci teda poukazujú na to, že by chceli vidieť tú prezentáciu, pretože ju nevideli. Bolo to v čase, kedy bola politická skupina, takže nemohli sa zúčastniť, aby sme to lepšie pochopili. Takže poprosila by som vás, že tieto prezentácie v parlamente robíme e, v tom zmysle, pokiaľ ide o rozvoj tej platformy, tak tam vlastne sa na týždeň prerušili tie práce, aby sa to lepšie pripravilo, aby sa to lepšie potom mohlo prezentovať, takže nechceme my brzdiť rozvoj tejto platformy. A ja sa teda ma, ma zaujímalo, či je skutočne možné vidieť tú konzultáciu z vašej strany zhruba koncom júna. To je možno ten moment, kedy by viacerí poslanci mohli prísť a mať na tom účasť. Alebo teda či bude ďalšie nejaké zmrazenie okolo júna, pokiaľ ide o vaše práce na tejto platforme. A vtedy by možno mohla byť takáto prezentácia urobená, takže na to, aby sa maximalizovali tie možnosti výmeny informácie, možno by ste mohli reagovať na tieto otázky, nech sa páči. A ešte pani Sehnalova sa chce spýtať niečo. Ďakujem. Ja som sa na tej prezentácii zúčastnila, bolo to zaujímavé a zdalo sa mi, že tieto preklady boli ešte dosť komplikované, respektíve náročné pre užívateľov, ale tá otázka je skôr taká všeobecná ohľadne smernice o ADR. Bolo tu povedané, že členské štáty by mali notifikovať patričný subjekt, respektíve určiť takéto, takýto orgán a Otázka je, do akej miery máte informácie o tom, ako to členské štáty stíhajú túto transpozíciu ADR, pretože moje informácie sú také, že nie všetci budú jednoducho schopní to stihnúť. Mrs. Banner, would you like to come back? Thank you. Chcete na to zareagovať? Ďakujem veľmi pekne. My sme radi že takto sa vám páčila naša prezentácia, ďakujeme za to, pretože máme skutočne dobrý tým, sú tu všetci, sú tu ľudia, ktorí na tom pracujú každý deň a to už zhruba rok a pol, venujú sa tejto platforme. Pokiaľ ide o kontaktné miesta ODR, otázka pani Tun, e, treba povedať, že toto my sledujeme veľmi detailne, niektorí už poukázali, notifikovali niekde. Sú to vlastne európske kontaktné centra, spotrebiteľské centra, ktoré boli označené ako také kontaktné miesta na ODR. Nemáme všetky krajiny, máme zhruba polovicu z nich, ale toto je niečo, čo my pozorne sledujeme. A pokiaľ ide o preklady, tak áno, my berieme na vedomie otázky, ktoré s tým súvisia v tej testovacej fáze na to, aby sme mali patričné úpravy, aby sme tu mali to centrum v Luxemburgu, ktoré vlastne nám bude pomáhať, pokiaľ ide o tú ľudskú zložku tejto časti prekladovej, aby nakoniec, keď bude vlastne takáto, takýto spor sa riešiť, aby bolo zabezpečené to aj pokiaľ ide o preklad. A zároveň pokiaľ ide o preklad, tak tu nám pomáha aj komisia, aby sa spustila tá mašinéria, aby jednoducho to fungovalo tak, ako to má byť, pretože ide tu teda všetky majú terminológiu, aby sa to podarilo dosiahnuť, aby sa to jednoducho, aj pokiaľ ide o preklad, dalo dotiahnuť do konca. Takže toto sú tie oblasti, na ktoré sa my sústredíme a chcela by som vás uistiť, že to zaujíma nás, ako aj vás a e, musíme sa tomu možno venovať ešte trochu, aby sa to zlepšilo. A pokiaľ ide o testovaciu časť, ja by som sa chcela poďakovať. Pokiaľ ide o tie testovacie práce, tak to takisto si vyžaduje dosť veľa energie, takže možno by ste nám mohli umožniť, pokiaľ ide novembrový test s účastnenými stranami, tak to je štvordňový onlineový test, pardon, bude to v júni, a je to také technické dosť náročné a čo my navrhujeme je, že aby sme završili jednoducho tento test, aby sme mali aj určitý feedback a potom vám môžeme prezentovať niečo, čo sa nám podarilo teda zistiť a možno to bude také opatrnejšie z našej strany informovať vás až takto. Budeme sa snažiť vás informovať po týchto testoch v júni. E, pani komisárka mala štruktúrálny dialog s vami, takže my si uvedomujeme, e, že tu je tento apel zo strany IMKA, takže budeme sa snažiť tomu dostať. A pokiaľ ide o ADR smernicu, tak to je niečo, čo my sledujeme veľmi pozorne. Pokiaľ ide o jednotlivé členské štáty, aj výbory. Je pravda, že nemáme všetky informácie o transpozícii, ale majú ešte čas, stále teda majú čas. My im to pripomíname, máme pravidelné stretnutia a vlastne ten apel zo strany parlamentu bude nás ešte pomkyňať trochu viac, takže ďakujem za vašu podporu. Predtým, než teda pohneme sa ďalej, ďakujem pekne. E, predpokladám, že všetci členovia parlamentu sú kontaktovaní z času na čas s takými nešťastnými prípadmi, kde boli spory medzi jednotlivými operátormi na to, aby sa vyriešila teda otázka jednotného trhu a hľadajú teda určité riešenia, pre tieto podniky, snažia sa to nájsť v ich vlastnom jazyku, snažia sa to nájsť prostredníctvom takéhoto onlineového portálu. A my by sme chceli všetci, aby to skutočne fungovalo čo možno najlepšie. Je to záujem zo strany poslancov a by sme vám pomohli, aby to skutočne fungovalo. Pretože keď to bude fungovať, tak nám to pomôže. Pomôže to našim ľuďom, ktorých my reprezentujeme a ak nám to nepomôže, ako povedal spolupredseda, tak jednoducho budú na nás útočiť, budú útočiť na nás, my, nám budú predkladať tie sťažnosti, takže snažíme sa vyriešiť to, chceme vám pomôcť a predpokladám, že po vašom štvordňovom teste možno by bolo dobré, aby sa to vyriešilo. Ale možno mali by sme to robiť v tom čase, keď tu budú aj k dispozícii poslanci, aby sme teda mali aj určité reakcie zo, zo strany účastnených strán, aby sme mohli mať určitý dialog, aby sme videli, ako to vlastne celé bude fungovať. Chcete, aby sme my ľuďom povedali, že to funguje skvele. A keď my budeme vedieť, že to skvele funguje, tak my budeme to takto šíriť aj ďalej. Ak budeme mať my pochybnosti, tak jednoducho nebudeme vás takto uh, a jednoducho propagovať tento váš výrobok. Takže po tej testovacej cene v júni vás môžeme potom informovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A pokiaľ ide o verejné obstarávanie, tak pokiaľ ide o transpozíciu a otázky, ktoré vlastne Denis de Jong sa pýtal, ktoré predložil tu vo výbore a predovšetkým pokiaľ ide o to, aby sa zabezpečilo, aby sa urobili všetky tie pokroky v tom zmysle, aby to bolo ľahšie pre malé a stredné podniky, aby tieto boli zaangažované. To bolo pre nás veľmi dôležité, pre náš výbor, a takisto aj pokiaľ ide o revíziu legislatív týkajúce sa verejného obstarávania a my sme chceli, aby tie pokroky, ktoré sme mysleli, že sme vyrokovali, že teda pomohli predovšetkým pre malé a stredné podniky a je dôležité, aby to bolo transponované do národných predpisov a práva. Takže možno by nás mohla informovať pani Čcovská a neviem, či som to dobre vyslovila, tak mohli by ste nás informovať, prosím vás, je to DG Grow, takže informujte nás. Ďakujem. Thank you very much, sir. And thank you very much for... Ďakujem. Ďakujem teda, že ste mali príležitosť, aby som vám predstavila náš program s novým eh, balíčkom o verejnom obstarávaní. Takže máme teda jednotný dokument, ktorým sa riadíme. Začali sme pracovať e, v súčasnosť e, v priebehu dvoch komitologických postupov. Minulý rok máme tam EASPD a SPD to je také vyhlásenie, to je dokument, ktorý má nahradiť osvedčenia a vyhlásenia, ktoré sú dnes vydávané a verejné orgány, teda, ktoré potom dosvedčia, že hospodárske subjekty plnia splnili selekčné kritéria, alebo potom e, kontaktujú e, ten subjekt ohľadom e, kritérií vylúčenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Toto je také zjednodušenie, zjednodušujúce opatrenie, ktoré má v podstate znížiť administratívnu záťaž kontrajúcim orgánom, ale aj hospodárskym subjektom. Budeme spolupracovať veľmi úzko so členskými štátmi, aby sme vypracovali čo najlepšiu formu pre ESPD. Začali sme pracovať v novembri na konkrétnom dokumente. Spustili sme písomný proces no na základe e, komentárov členských štátov, tak momentálne prebieha diskusia ohľadom toho, ako mal vyzerať tento dokument. Tento rok e, prebehli dve stretnutia, posledné bolo minulý týždeň v pondelok a dúfam, že toto nám umožní si vytvoriť predstavu o finálnej podobe dokumentu. Ešte pred letom, ktorá teda ten dokument musia vypracovať naše oddelenia. No a pred koncom roka musíme tento dokument formálne schváliť. Dúfame teda, že sa nám to podarí do konca roku 2015. Ešte teda pár mesiacov pred eh, lehotou na transpozíciu eh, smernice. Čo týka nášho prístupu a postupu, tak je to poprvýkrát, čo sa bude využívať v kontexte verného starávania takýto nástroj a preto sa snažíme nájsť vyváženú situáciu medzi tou istotou, ktorú potrebujú kontrahujúce orgány a taktiež potrebou e, uľaviť im administratívne. To bolo teraz tiež jedným z našich primárnych cieľov. Naplánovali sme niekoľko teda ciest, niekoľko možností pre tento dokument. No a za možný kompromis považujeme dokument, ktorý bude žiadať od hospodárskych subjektov vyhlásenie o tom, či splňajú alebo nesplňajú selekčné kritéria môžu teda tam o tom sa rozpísať širšie, aj tak, čo sa týka e, dôvodov pre vylúčenie. No a toto bude teraz súčasťou e, tých, e, tých podkladov. Mm, v podstate by tam mohli byť jednoduché otázky áno, nie, alebo by tam mohla byť aj možnosť to dovysvetliť so všetkými detailami, aby teda tie dokumenty potom mali väčšiu hodnotu. No a na základe spätnej väzby, ktorú som dostal členských štátov na poslednom zasadaní, si myslíme, že v máji by mohol byť ten dokument schválený a potom to konečné schválenie by prišlo až už pred, roko, pred koncom roka 2015. To je z našej strany všetko a teraz čakám na vaše otázky. Ďakujem. Dobre, takže vidím, že sa mi tu hlasia ľudia, ich 5, pán Tarabela, pán Žován, pán Dian, pani Šancová a pán, pani e, Grapíny. Pani Charanzová a pán Grapíny. Pani Grapíny. Takže teraz v tomto poradí, ako som to povedala. If we can't get questions answered in this... Pokiaľ nedostaneme odpovede na naše otázky, tak potom možno na plnárke, nie? Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem aj e, komisii za informácie o stave situácie. Áno, od 21. decembra 2011 až do e, konču hlasovania 4. januára 2014 bolo treba, boli treba dva roky tvrdej práce, aby sme vyjasnili mnohé veci a čo sa týka uľahčenia prístupu malých podnikov e, k verejným zákazkám, to je zásadná vec. Takže aj elektronický postup, aj všetko, to bude dôležité. Ale ešte je tu pár ďalej zásadných vecí. Otázka prístupu členských štátov k transpozícii. Čo sa týka tej ponuky ktorá je hospodársky najvýhodnejšia. Ja spomínam na trialo, kde sa stále tlačilo na možnosť výberu medzi hospodársky najvýhodnejšou e, ponukou a na druhej strane najnižšou cenou iba. Takže bolo treba vyslať signál, že tá najnižšia cena často nebýva najlepšou možnou cestou, takže je treba sa vydať cestou tzv. IMTS, MITS, a ďalej je tu jedna kontroverzná otázka, odstavec 18.2. Pôvodne tam bolo 15.2, teraz je to 18.2. No a ukázalo sa, že treba rešpektovať európske smernice, kolektívne dohody, pracovnoprávne predpisy, pretože samozrejme sociálny dumping sa niekedy stáva pravidlom. Ľudia sú platený príliš málo, pretože sa všetci vydávajú cestou najnižšej ceny. Ako to vnímajú členské štáty, čo sa týka uplatňovania tohto zásadného odstavca? Ďalej je tu dodávateľský reťazec. To je taktiež dôležité. Pokiaľ tento reťazec je príliš dlhý, tak je to hospodársky zbytočné, kontraproduktívne. Hovorili sme, že je treba sa vedať cestou predbežných informácií a tak ďalej. A keď už sa nám podarí dospäť ku kompromisu v našom parlamente, tak sa proti tomu postavia členské štáty. A členské štáty a podniky musia to oznámiť všetko e, subdodávateľom pred začatím celej zákazky. A ďalej to otázka transparentnosti celého reťazca. Ako to vnímajú členské štáty? Ako vnímajú tento aspekt? Sú to citlivé otázky. Ešte sú tu ďalšie, nechcem hovoriť príliš dlho, ale myslím si, že to, čo povedal Denis de Jong, že s tým môžeme súhlasiť, naša práca ešte neskončila tým, že sme to odhlasovali v parlamente. Ešte prichádzajú nadväzné, nadväzné kroky. Komisia má zásadnú úlohu, musí sledovať, ako bude uplatňovaná a implementovaná táto smernica, ale a ešte je to tretia etapa. Ako to bude vyzerať s tou sadou nástrojov? Bude treba zaistiť zmenu mentality, taktiež odbornú prípravu tých tzv. agentov a ďalej. Iniciatíva reformy bola taká, že 19 HDP v Európe v podstate predstavujú verejné e, zákazky, takže toto bolo impulzom. Tomuto je treba ísť e, v ústrety a ja by som chcel, aby takéto stretnutia boli častejšie. Mohli by sme sa stretnúť raz za tri mesiace, aby sme sa pravidelne dozvedali, ako to vyzerá s transpozíciou tejto smernice, ktorá mala byť do 16. E, júna 2016 ukončená. Ďakujem. Ja som zachytila, že ste hovorili, že je treba to, sa o tom pravidelne baviť a stretávať sa predtým, než sa to transponuje v roku 2016. To bolo teda vaše odporúčanie. Ďalej pán Žuvan, ďakujem. Pani predsednička, moje otázky a pripomienky sa budú týkať smerníc o verejných zákazkách aj budem hovoriť o koncesiách, nebude opakovať to, čo povedal Mark Tarabela, význam tej smernice je zásadný a práca, ktorú to odnášalo pre komisiu a pre parlament, tak to bol skutočne veľký kus práce. A teraz moja prvá otázka pre komisiu sa týka uplatňovania tejto smernice v členských štátoch. Povedali vám členské štáty o nejakých možných problémoch s transpozíciou? Pokiaľ áno, tak aké problémy mali, ako ste na to reagovali? Po druhé, ako Európska komisia podporuje členské štáty, ako im pomáha v tomto období, čo sa týka výmeny overených metód, dobrých postupov. To všetko patrí k transpozícii. Tu by sme chceli mať viac informácií. No a vzhľadom na informácie, ktoré sa k vám možno už dostali, viete o nejakých oneskoreniach a aký členský štát sa to týka? Možno nejaké odeskorenie transpozície smernice. Ďalej, ako chcú členské štáty nastaviť tieto procesy? Diskutujú s hospodárskymi subjektami alebo pracujú osamotene? Ja som sa dozvedel, že u nás vo Francúzsku by táto transpozícia sa mohla vydať cestou v podstate vládneho vyhlásenia, to nám umožňuje ústava, a v niektorých prípadoch sa dá obísť parlament. My vo Francúzsku máme určité zvyky, ktoré pochádzajú ešte z obdobia starého režimu, tým umožňujú obísť legislatívny postup. Je to takto aj v iných členských štátoch? Ďalší aspekt, pani predsednička. Ten jednotný dokument, ako o tom hovorila pani Šikovská, Máme trochu starostí, že aby to pre hospodárske subjekty bolo dostatočne priechodné a jednoduché, či už sú tu malé alebo veľké subjekty. No a nám sa tak nejak zdá, že ten dokument, ktorý tu teraz e, koluje, nie je úplne správny, je dosť zložitý a ide proti duchu tej právnej normy, ktorú sme pred rokom schválili. Takže ja by som si prial, a myslím si, že je to dôležitá vec, ja by som si prijala, aby ten jednotný dokument nebol odlišný v prípade každého štátu, aby to bol identický dokument vo všetkých členských štátoch, aby to bol jednotný text do všetkých detajlov. A mm, taktiež by som bol rád, keby od jednej verejnej zákazky k druhej to bol taktiež rovnaký dokument, ktorý by mohol byť použitý tými hospodárskymi subjektami. Aj to je v podstate zjednodušenia a zlacnenie celého procesu. Taktiež by sme boli radi, aby tento jednotný dokument mal taký kolektívny charakter v prípade, že by sa niekoľko hospodárskych subjektov spojilo a uchádzalo sa o nejakú verejnú zákazku spoločne aby nemali každý svoj vlastný, aby tam bol jeden spoločný dokument. Takže Áno, samozrejme, potom to závisí aj od toho, teda, že treba ísť od cestou zjednodušenia. Myslím si, pani predsednička, že my, Európsky parlament, aj čo sa týka tých vykonávacích predpisov aj, alebo vykonávacích aktov, ja viem, ako to má parlament nastavené, aká je tam stanovená jeho úloha, my musíme byť veľmi obozretní. A myslím si, že ten jednotný dokument môže v podstate pozmeniť vyznenie tej právnej normy a preto musíme byť absolútne obozretní. Dobre, ďakujem. To sú naozaj e, dobré otázky a myslím si teda, že to bude aj súčasťou písomného procesu komisia. Dúfam, že ste počúvali a počúvate teraz. Takže to boli veľmi detailné a dôležité otázky, ktoré tu teraz zazneli. Takže možno si ich zapisujte, Niektoré z nich by vám mohli pomôcť. Ďalej Denis de Jong. Ďakujem, Vicky. Vo všeobecnosti podporujem tú žiadosť pravodajcov, aby prebehla riadna diskusie holdom implementácii, pretože do toho bola investovaná veľmi obrovská práca v priebehu posledného mandátu. A vieme, že implementácia pre všetkým v oblasti vnútorného trhu je často rovnako tak dôležitá ako tá legislatívna práca. Pretože bez riadnej implementácie ten zákon ostáva v podstate e, len kusom papiera. Chcem sa sústredovať na ten dokument e, jednotného verejného obstarávania v Európe. Pri, aby som pripomenul ten pôvodný nápad, už o tom hovoril pán Žuván, ten nápad bol ten, že máte všeobecné požiadavky, ktoré by potom boli súčasťou každého tendra No a v tom prípade je tam nás obrovská administratívna záťaž, pokiaľ musíte vyplňať stále dokola rovnaké informácie. Napríklad možno je tam nejaké vyhlásenie, že ste neboli e, zapojení do žiadneho podvodného konania a tak ďalej. To sú všetko údaje, ktoré sa vyplňujú stále znova. No a máme komisiu, ktorá na začiatku svojho mandátu povedala, že veľkou prioritou bude znížiť mieru administratívnej záťaže, pretože všetky pre malé stredné podniky. No a čo tu počujem teraz z rokovania, a ja teraz zakladám na detailoch, ktoré nám dala komisia, myslím si, že skutočne by ste nám mali poskytnúť detailné informácie hľadom toho, ako to bude vyzerať ako bude vyzerať kompromis, aké sú problémy v priebehu rokovania. No ale tie informácie, ktoré mám v dispozícii ja, sú také, že tie selekčné výberové kritéria, ktoré sú typické pre jeden konkrétny tender, pre jednu konkrétnu verejnú súťaž, nemôžu byť uplatňované v prípade iných verejných súťaží. To by taktiež tam malo byť nejaké spomenuté. A buď teda musíte povedať, že je treba poskytnúť tieto informácie, alebo obstarávateľ musí sa vyjadriť, či sú požadované takéto informácie. Ale v oboch týchto prípadoch tak e, tam musí byť nejaký kompromis, napríklad, že budete môcť odškrtnúť nejaký štvorček. A v oboch prípadoch by som sa na to chcel riadne pozorne pozrieť, pretože sa môže stať, že pokiaľ všetci obstarávateľia tam budú iba e, odklikávať e, štvorčeky, tak potom bude mať e, nejaký formulár, ktorý sa bude môcť využiť len raz, miesto toho, aby sa mohol využívať opakovane vo všetkých členských štátoch. Takže skutočne treba mať detailné informácie o tom toho, ako ten formulár bude vyzerať a tak aby to nebol formulár, ktorý sa bude využívať len raz, aby to bol formulár, formulár dokument, ktorý sa bude môcť využívať opakovane pre viaceré verejné súťaže. Ďakujem. pesnička bez mikrofónu. OK. Sean. Dobre, pani Charandová. Grappini a Štefanec. Full. Zoberme si teda týchto kolegov teraz. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj komisii za aktuálne informácie. Ja mám trochu inú otázku než predrečníci. Mám otázku v súvislosti s externým rozmerom verejného obstarávania, pretože na jednej strane máme transpozíciu novej smernice o verejnom obstarávaní, ktorá prináša nové prvky verejno-súkromnej spolupráce, malá stredné podniky verejné obstarávania a tak ďalej. Ale na druhej strane vedieme vážne diskusie s USA ohľadom našich budúcich obchodných vzťahov, ohľadom verejného obstarávania. A verejné obstarávanie je jedným z najdôležitejších prvkov v rámci týchto e, rokovaní, takže možno by ste mohli trochu vysvetliť, ako komisia spolupracuje interne, tak aby sme zaručili zároveň aj riadnú transpozíciu smerníc a taktiež e, rokovanie o TTIP. Ďakujem. Ďakujem. Takže ja len veľmi stručne sa chcem vrátiť tomu, čo podal, že pán Živan ohľadom transpozície smernice vo Francúzsku to pravda. Chcem upozorniť komisiu na tú skutočnosť, že francúzska vláda prostredníctvom vyhlášky dostala povolenie transponovať a ako bolo povedané, to je nedemokratické riešenie, pretože parlament v prípade vyhlášok nemá možnosť sa vyjadriť, takže je to v podstate podzákonná norma dôvod, prečo tomu venovať ešte väčšiu pozornosť. Sú tu dve témy. Máme teraz návrh ďalšej vyhlášky, o ktorej sa diskutuje. Komisia tu bola upozornená na dva problémy. Aj opäť kladiem otázku. Jednak je to otázka prístupu k súdu. Vôbec tu vláda alebo vláda tu má problém tú smernicu transponovať. A ďalej ďalším problémom je aplikácia dohovoru OSN o osobách s handicapom a aby tam bola dostupnosť aj pre tieto osoby. Takže v podstate toto vláda taktiež vylúčila z transpozície. Toto sú veľké problémy podľa mňa. A ďalej pán Tarabela hovoril o ďalšie veci. Mňa by zaujímalo, a to je otázka moja z mojej strany, ako to vyzerá s transpozíciou smernice či tie krajiny, ktorým sa už, e, či už sa niektorým podarilo a ktorým konkrétne. Ďakujem pani Grapíny. Ďakujem pani predsednička. Ja nebudem opakovať, čo už tu povedali predrešníci. My sme túto smernicu čakali dlho a je to niečo, čo rozhodne potrebujeme v tom prípade, Samozrejme, že to malým a stredným podnikom skutočne dá prístup k zmluvám o verejnom obstarávaní. Naprieč EÚ sa malé stredné podniky stiažujú na to isté. V skutočnom svete malé stredné podniky nemajú prístup k verejným k zmluvám, zmluvám verejného obstarávania. Má veľmi špecifické otázky. Konkrétne sú tri moje otázky pre komisiu. Táto smernica bude odpoveďou na riešenie sporov u nás sú rôzne spory, ktoré sa zakladajú na rôznych tvrdeniach ohľadom verejného obstarávania. A teda u nás v Rumunsku máme, sme sa pokúsili využívať pokuty a iné rôzne iné sankcie pre tých, ktorí sa snažia zbytočne naťahovať e, tieto procesy, ale komisia nám to zatrhla. Pokiaľ porovnáte tú novú smernicu so starou, tak čo je v nej nové? Čo v podstate je tam iné, čo by umožnilo malým a stredným podnikom prístup zmluva verejného obstarávania. No a pokiaľ ten prístup bude len cez subdodávateľov, tak to nie je dobrá odpoveď. To nestačí, pretože malé stredné podniky nie vždy sú subdodávateľmi. Ďakujem. Takže teraz vyšok otázok, potom odpovie komisia, potom budeme hlasovať a potom, eh, potom budeme hovoriť o eh, eh, trialógoch. Ďakujem. Takže poprvé, čo týka elektronického verejného obstarávania, v niektorých krajinách eh, teda takto eh, funguje a ja sa chcem spýtať, či komisia zvažuje eh, povinné elektronické obstarávanie aspoň pre určité oblasti. A moja druhá otázka sa týka pozície malých a stredných podnikov a chcem sa spýtať, či v tejto smernici sa budú používať určité nástroje na záruku pre malých a stredných podnikateľov, že ich pozícia sa zlepší nielen v e, selečnom procese, ale aj pokiaľ ide o ich pozíciu e, e, subdodávateľov pre väčšie a dôležitejšie firmy. Ďakujem. You want the floor? No. Okay, just quickly. Um... Stručne, pán De Jong, vaša otázka k tomu jednotnému dokumentu. E, takúto verziu e, dostali koordinátori, takže je potrebné, aby sme ju znovu rozdali. Aha, je v podkladoch aj pre toto zasadnutie, takže je to v poriadku. Prepačte, to bol ten starý dokument a ja som sa vťahoval na kompromis. Komisia by sa mohla, eh, prosím, vyjadriť. Mohli by ste, ak je to možné, eh, zareagovať na tieto otázky, na niektoré z otázok eh, potom písomne? Ak by sme mali k dispozícii 5 minút, tak by sme mohli zodpovedať takmer všetky otázky. Pokiaľ ide o transpozíciu, ďakujem pekne za túto otázku. To nám umožňuje lepšie vysvetliť to, čo komisia robí už viac než jeden rok. Tento nový balíček by mal byť správne pochopený a uplatnený, aby sme to zabezpečili. Je potrebné, aby nové pravidlá boli čo najefektívnejšie implementované v členských štátoch, preto sme e, vstúpili do veľmi intenzívneho dialógu s nimi. Začali sme e, s e, workshopmi o transpozícii v marci a e, odtedy sa konali podujatia takmer každý mesiac. Diskutovali sme s členskými štátmi o problémoch súvisiacich s transpozíciou, o špecifických problémoch týkajúcich sa jednotlivých krajín a vytvorili sme elektronickú platformu pre výmenu informácií a postupov, pokiaľ ide o transpozíciu medzi členskými štátmi a komisiou. Tiež sme e, vykonali viacero bilaterálnych stretnutí e, medzi e, členskými štátmi, ktoré by sa chceli dozvedieť, aký je názor komisie na toto. Na rozdiel od predchádzajúcich smerníc sme naozaj vyvinuli všetky všetko možné úsilie, aby sme boli v kontakte s členskými štátmi, aby sme zabezpečili správnu transpozíciu a bezchybné uplatňovanie. Feedback, ktorý dostávame zatiaľ členských štátov je, pokiaľ ide o organizáciu tohto postupu, pozitívny. A e, pokiaľ ide o otázku, aké sú tam problémy, samozrejme, e, týka sa to určite špecifických otázok, ktoré dostávame. Pokiaľ ide o e, úplne nové časti, E, tak tie, s nimi sa spája ten najväčší počet otáznikov, ale nie je naozaj obáv e, alebo nejakých zásadných problémov. Ako príklad môžem uviesť e, notifikácie alebo verejnú súkromnú spoluprácu. Toto tiež implikuje, že ak členské štáty na tom trvajú a považujú to za užitočné, komisia by neskôr mohla vypracovať nejaký dokument s usmerneniami takže mohla by som eh, Takže nemôžem povedať, že by tam boli nejaké neprekonateľné zásadné problémy v eh, postupe transpozície. No a pokiaľ ide o tú úplne novú smernicu, tam členské štáty naozaj sú mm, citlivé eh, a pozorné, pokiaľ ide o jej uplatňovanie, ale má takú istú logiku ako e, smernica o verejnom obstarávaní a preto mnohé z vysvetlení, ktoré sme e, e, poskytli v tomto kontexte, platí aj na koncesie. A potom tí, ktorí si želali, kde sa nachádzame v procese transpozície, zatiaľ je len jeden členský štát, ktorý transponoval jednu zo smerníc, to je Veľká Británia. A my samozrejme pravidelne kontrolujeme ako veci stoja, aby, aby tu nedošlo k zdržaniu pri transpozícii, ale neočakávame, že by sme pred letom dostali ešte e, e, veľa e, oznámení o plnom transponovaní, ale do konca roka by to tak malo byť. A potom k tomu problému, ktorý spomenul pán Žuva o spôsobe, ako Francúzsko sa rozhodlo transponovať smernice. Členské štáty majú možnosť rozhodnúť sa, pokiaľ ide o národné opatrenia, ktoré považujú za najvhodnejšie e, za účelom e, transpozície. Do tohto nemôže komisia vstupovať. E, v prvom rade týka sa to toho, či to bude jeden, dva alebo tri zákony, či to bude postup, ktorý zainteresuje parlament alebo nie. Samozrejme máme informácie o tom, ako tieto procesy vyzerajú vo všetkých členských štátoch, ale samozrejme je na členských štátoch, aby sa e, rozhodli. Takéto rozhodnutie pada naozaj na národnej úrovni. K tomu sa my nemôžeme vyjadrovať. A možno by som ešte mohla zodpovedať na dve otázky týkajúce sa SPD. A venovať sa pár špecifickým obavám. Samozrejme, komisia E, chce poskytnúť e, rada detaľnejšie informácie, takže ak by si to želali, tak vám môžeme postúpiť naozaj úplne e, presné informácie o aktuálnej situácii, ktoré zachádzajú naozaj do detajlov. Teraz by som chcela jednoducho iba zdôrazniť, že táto práca práve prebieha a teda v, oproti tomu návrhu, ktorý ste dostali pred časom, už práce postúpili ďalej a treba si uvedomiť aj, že prebiehajú rokovania, Takže to, čo dostávate dnes, to nie je to, na čom pracujeme teraz. Samozrejme, špecifickejšie informácie vám e, postupujeme vždy, keď pre vás vypracovávame tieto dokumenty. Nechceme si nič prenechávať pre seba, akurát táto diskusia sa stále vyvíja. A k tomu zásadnému bodu zjednodušovania, toto je, e, čo sme mali na mysli a nikto nechce, aby tento dokument bol príliš zaťažený alebo komplexný ani pre kontrahujúce e, úrady ani pre ekonomických operátorov a našim záujmom, e, teda záujmom oboch strán je často niečo úplne odlišné. A preto, ako som povedala na začiatku, našim cieľom je, že chceme, aby hospodárske subjekty potvrdili, či splňajú e, e, selekčné kritériá a teda kritéria vylúčenia a potom ich e, budem odkazovať na špecifické postupy a to je e, spojené s vašou otázkou o znovu použiteľnosti tohto dokumentu. Áno, tento dokument samozrejme môže byť znovu použitý, e, pokiaľ ide teda o špecifické prvky tohto dokumentu. Napríklad, ak nejaký hospodársky subjekt e, povie, že má určitý obrad 10 miliónov eur, tak to potom sa bude, toho sa budú odvíjať ďalšie postupy Takže celkom určite je veľa prvkov, ktoré sa môžu znovu použiť, ale musíme si uvedomiť, e, e, že keďže každé verejné obstarávanie je špecifické, je tam, sú tam nejaké obmedzenia, ale myslím, že tam nie je nezhoda v chápaní, ponímaní tohto konceptu medzi členskými štátmi. Takže ak sa nám podarí dohodnúť sa na takomto prístupe pred koncom e, prázdnym by sme mohli e, sa dohodnúť na tomto formulári. A opäť e, veľmi radi e, vám budeme postupovať detailné informácie. A ak dovolíte ešte pár slov k procesu revízie, veľmi stručne táto smernica, tento balíček, ktorý bol práve prijatý, nechce revidovať proces revízie. Je iná smernica, ktorá sa presne týka tých tém, ktoré zazneli, pokiaľ ide o e, korektnosť postupu, pokiaľ ide o voľbu e, tých e, subjektov, ktoré vyhrali. Ale to sa nerieši v tejto smernici. Danú smernicu komisia práve reviduje, zaberá sa jej efektívnosťou a my vám potom poskytneme informácie o tom, ako tento proces dopadol. musíme e, postúpiť ďalej k, hlas, k hlasovaniu. Ďakujem komisii, toto jasne ukázalo, že je tu e, veľký záujem zo strany e, poslancov, aby sa zabezpečilo, že zmeny v týchto smerniciach budú fungovať pre malé stredné podniky a budú viesť smerom k zjednodušovaniu a podpore inovácií, aby to naozaj fungovalo. Mojím návrhom je ešte, predtým než prejdeme k hlasovaniu, aby zástupcovia z jednotlivých politických skupín sa rozhodli, eh, ako chceme postupovať ďalej, ale ja si myslím, že je to záujem o detaľnejšie informácie, obzvlášť eh, pokiaľ ide o eh, tie jednotlivé problémy, ktoré členské štáty môžu mať, o ten jednotný dokument. Takže využijeme radi aj iné nástroje, ktoré má e, parlament možno prostredie formálnych otázok alebo zúčastnenie sa vašich pracovných skupín na túto tému. Takže v zásade chceme zabezpečiť, že to funguje. First vote is on. Thank you. The Dobre, takže e, teraz prejdeme už k e, e, hlasovaniu. Máme tu prvú e, správu štýlu spotrebiče spáľujúce plynné paliva. Skontrolujeme si tu hlasovanie, takže kontrolná otázka je dnes v štvrtok, áno alebo nie. So let's have an open the vote for a test vote. Can we open the vote? My light is not showing. Moje svetelko nič neukazuje. We have one S&D There's one too many S&D member in the... Máme o jedného člena SND viac v miestnosti. A jedno zariadenie nefunguje za EKR. Chcete sa snažiť presunúť e, niekam inam? Ešte niekto ďalší má problém s jeho zariadením? Before we close it, let's just check if this machine's working. Yeah, that's working. Thank you very much. Okay. So it's the silent... Takže uh, pani Štýler, e, pani Srovnek, nemôžeme prejsť priamo k hlasovaniu? Môžeme, takže pozmeňujem si návrh 34, kto je za, proti, Začnem hlasovanie, kto je e, za teda štvorku, proti, zdržali sa 35 za, proti, zdržali sa 36 We need to put the four provisions at the beginning to the vote first. The block votes on the NLS. Although Takže eh, blok za NLF eh, za proti, zdržali sa, prešlo to. Eh, teraz blokov hlasujeme o fitting, za proti, zdržali sa, prešlo to. Market surveillance za proti, zdržali sa, prešlo to. Teraz e, blokovo hlasujeme o e, e, textových zmenách a jazykových zmenách. Za, proti, zdržali sa, prešlo to. 37. za, proti, zdržali sa, prešlo to. 14. za, proti, zdržali sa, prijaté. Kontrola. Pozmeňovací návrh 40. tiež sa ospravedlňujú, nemajú k dispozícii eh, písomné podklady hlasovaniu. Monsieur Juvin has a problem. Uh, Monsieur Durand has a problem. Pan Juvin, pan Duvin majú problém. But, pardon. I can't see that. <laughs> I'm trying my glasses on my glasses. Prepačte, ja tam nedovidím. Vaše zariadenie nefunguje? Pri ďalšom hlasovaní... Aha, už to funguje? Pri ďalšom hlasovaní sa pokúsime. Dobre, takže dostali ste tam pomoc. E, takže 42 za, proti, zdržali sa, prešlo. 43 za, proti, zdržali sa, prešlo. 51 za, proti, zdržali sa prijaté. 2, 1, 1 za, proti, zdržali sa. Myslím, že zamietnuté kontrolujeme to. Končím hlasovanie. Dobre, zamieta sa. 2, 1, 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 2, 1, 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 52 za, proti, zdržali sa prijaté, 53 za, proti, zdržali sa prijaté, 55 za, proti, zdržali sa prijaté, 56 za, proti, zdržali sa prijaté, 2, 1, 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 2, 1, 5, odpadáva. 75 za, proti, zdržali sa prijaté 217. Prepašte kompromisný návrh 3. Kompromisný na pozmeňovací návrh 3 sa proti zdržali sa prijaté A čo teraz potrebujeme urobiť? 80 za, proti, zdržali sa prijaté. 2.2.0 e, to odpadáva, prepačte. A ďalej Kompromisný pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Prosím, máte so mnou strpenie. Je to pre mňa veľmi ťažké, pretože sa musím pozerať všade dookola, aby som videla, ako hlasujete. Kompromisný pozmeňovací návrh 4 je teda prijatý. 86 za, proti, zdržali sa prijaté. 87 za, proti, zdržali sa prijaté. 95 s ústnym pozmeňovacím návrhom, v prvom rade s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá polovica odpadáva a potom 2, 2, 97, 96 odpadáva, 2, 2, 4 odpadáva, takže 97, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 1.1.3 môžeme hlasovať e, v bloku od týchto až po 1.1.5 za, proti zdržali sa prijaté 1.1.7 za, proti zdržali sa prijaté 1, 5, 6, 1, 5, 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 1, 2, 9 s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté je 1, 3, 130 a 131 je e, vyňaté. A teraz príloha 1, časť 1, to je za, proti, zdržali sa, prijaté 1, 3, 5 a 1, 3, 6, za, proti, zdržali sa, prijaté. 226 za, proti, kontrolujeme. dva, dva, šesť, kontrola, otváram hlasovanie. Toto odpadáva. 1, 3, 8. Za, proti, zdržali sa prijaté 1, 3, 9 za, proti, zdržali sa prijaté 1, 4, 1 za, proti, zdržali sa prijaté 1, 4, 2 prijaté 1, 4, 4 za, proti, zdržali sa prijaté 1, 4, 5 za, proti, zdržali sa prijaté prijaté 147 za, proti, zdržali sa, prijaté 129 za, prepačte 229 za, proti, zdržali sa, kontrolujeme elektronicky. O jedného člena SND navyše. Prešlo to, prijaté. Teraz 161 až 61, oba spolu za, proti, zdržali sa prijaté, 167 za, proti, zdržali sa prijaté, 169 e, e, prijaté, 184 za, proti, zdržali sa prijaté 1,87 za, proti, zdržali sa prijaté 1,89 za, proti, zdržali sa prijaté 1,91 za, proti, zdržali sa prijaté. Poslanci návrh číslo 2 za, proti, zdržali sa prijaté, desiatka za, proti, zdržali sa prijaté, kompromisný poslanci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmúvací návrh 13, hlasujeme o 14 za, proti, zdržali sa prijaté, úvodné ustanovenie, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, pozmúvací návrh 24 za, proti, zdržali sa prijaté a hlasujeme o e, správe e, v jej pozmenenom celku. Mali by sme hlasovať elektronicky. Dobre, je to prijaté. A takisto hlasovanie, aby sme vstúpili do rokovaní. Všetci tí, ktorí sú teda za, poprosím vás to elektronické hlasovanie. Je to prijaté. Gratulujem za vašu ťažkú prácu. Ďalší bod je správa o PPE. Pozmenujúci návrh 35, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Poprosím 35, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Overíme. Musíme si to overiť. That's carried. Um, 116 in favor. 116. Kto je za, kto je proti, zdržali sa. Vypadá. 36. Kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prešlo. 37 za, proti, zdržali sa. Prešlo. 167 vypadáva kompromis dvojka, kto je za, kto je proti? Musím si to overiť. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Priš, prešlo to. Employment, zamestnanosť 38. Kto je za? Kto je proti? Držali sa, overme si to. Ample 38. Vypadá. 34, 42, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. 39 za, proti, zdržali sa. Overme si to. vypadáva to. 45 a 40 sú identické, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 1, 7, 8, to je dodatok, kto je za, kto je proti, zdržali sa vypadáva. 42 za, proti, zdržali sa vypadáva. 47 za, proti, a 41, kto je za, kto je proti, Musíme si to overiť. 46 a 41. Ešte jeden hlas prešlo. 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 47 za, proti, zdržali sa, prijaté. 38 za, proti, zdržali sa, vypadáva. Overme si to. False. Sorry, where was I? One, 181 now, in favor, against. Za, proti, zdržali sa, prišlo. 48 a 45 za, proti, zdrž, overme si. Prešlo. 46 za, proti, zdržali sa. Vypadáva. 49 za, proti, zdržali sa. Prešlo. 50, 47 za, Overme si 49. Number 50 a 47. Kto je za? A chceme to oddeliť. Dobre, tak teda hlasujeme o 50. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prešlo. M plus 47 za. Proti zdržali sa, vypadáva. 51. Overme si 47 minút. Boli tu zmetky. 47. 47. 50 už prešla. That's passed. Takisto to prešlo. Pozmeňujúci návrh 51, to je za kto je proti, zdržali sa prešlo. MP 49 za, proti, zdržali sa vypadáva. mp 50 za, proti, zdržali sa prešlo. 51 za, proti, zdržali sa prešlo. Pardon, vypadáva, to si musíme overiť. False. Amendment in Vypadáva 52 za, proti, zdržali sa, prešlo. 148 za, proti, zdržali sa, prešlo. 53 za, pro, 53 vypadáva, 52 vypadáva, MP52, MP53, kto je za, kto je proti, zdržali sa, vypadáva. MP53, overme si. One person more to vote? Done. That falls. Zamietnuté. 54. Za. Proti. Držali sa. Môžeme si to overiť. 54. Ďakujem. Je to zmetačné, pretože máme tu naše pozmeňujúce návrhy, potom čísla, nemá to rovnaké čísla, takže prijaté 55 za, proti, zdržali sa, prešlo, MP 54 za, proti, zdržali sa, vypadáva, 184 za, proti, zdržali sa, prešlo, MP 54 za, mp 55 za, proti, zdržali sa neprijaté. 184 je stiahnuté. Hlasujeme o 56 za, proti, zdržali sa prešlo. 185 za, proti, zdržali sa prešlo. MP56 za, proti, zdržali sa, neprijaté. 188 a MP57 za. Prepačte, 187 Sorry? One separate, separate votes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 proti zdržali sa vypadáva, 57 za, proti zdržali sa prešlo, MP 58 vypadáva, nevypadáva, vypadáva. 190 za, proti zdržali sa, vypadáva. 191 za, proti zdržali sa, prešlo, 58 za, proti, overme si. MP 59 za, proti, zdržali sa, vypadáva, 192 za, proti, zdržali sa, vypadáva, 194 za, proti, zdržali sa, vypadáva, 59 a 193 za, proti, zdržali sa, prijaté, Zmeci na 60 a M plus 61 za, proti zdržali sa prijaté, 62 za, proti zdržali sa, vypadáva. MP 63 za, proti, zdržali sa, vypadáva. 64 za, proti, zdržali sa, vypadáva. 61 a MP 61 za, proti, zdržali sa, vypadáva. MP 65 za, proti, zdržali sa, vypadáva. 195 za, proti, zdržali sa, vypadáva. 196 za, proti, zdržali sa, prijaté. MP66 za, proti, zdržali sa, vypadáva. 62, ústne pozmeňujúci návrh za, proti, zdržali sa, overme. Prešlo 63 a M 68 za, proti zdržali sa prijaté, 64 za, proti zdržali sa prijaté, 197 za, proti zdržali sa prijaté, neprijaté, 69 za, proti zdržali sa vypadáva, 198 za, proti zdržali sa prijaté, 199 za, proti, zdržali sa, vypadáva. 202, kto je za, proti, zdržali sa, prijat, vypadáva. 65 za, proti, zdržali sa, prijaté. 71 za, proti, zdržali sa, vypadáva. 66 za, proti, zdržali sa, prijaté, vypadáva. 66. Overiť? 66. Ja som si istá, že to prešlo. Končíme. Dva nula sedem, dva nula tri za, proti, zdržali sa, vypadáva sedemdesiat dva za, proti, zdržali sa, vypadáva 204 za, 204 a 205 za, proti, zdržali sa, vypadáva 67 MP73 za, proti, zdržali sa, prijaté 206 za, proti, zdržali sa, prijaté 74 za, proti, zdržali sa, vypadáva 68 za, proti zdržali sa prijaté, 69 za, proti zdržali sa prijaté, 70 za, proti zdržali sa prijaté, 75 MP za, proti zdržali sa. Vypadáva 71 za, proti zdržali sa prijaté, 7 C2 zťahnuté, 208 za, proti zdržali sa prijaté, 73 za, proti zdržali sa prijaté, 74 za, proti zdržali sa prijaté, 75 za, proti zdržali sa prijaté, 78 78 MP za, proti zdržali sa vypadáva, 79 za, proti zdržali sa vypadáva, overme MP 79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 Two more. Close it. That's past. Prijaté. MP 82 vypadá. 83 za, proti zdržali sa. Vypadáva 79 a 20, nie 79 za, proti zdržali sa. Prijaté. 2, 1, 1 za, Prepačte, 210 je kompatibilné, takže 210 to je za, proti, zdržali sa. Prijat, vypadá, overme si. Falls by one vote. Vypadá to jeden hlas. 2.11, kto je za, proti, zdržali sa, vypadáva. 2.12, za, proti, zdržali sa overme. Prijaté. 80. Chcete robiť 80 až po 82 spolu? Nie. 80 za, proti, zdržali sa, prijaté. 81 za, proti, zdržali sa prijaté, 82 za, proti, zdržali sa prijaté. 2, 1, 4 za, 213, prepáčte, 213 za, proti, zdržali sa, vypadá, 2, 1, 4 za, proti, zdržali sa prijaté. sme si návrh 83 unblock ohľadne dohľadu nad trhom a ostatné, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 89 za, proti, zdržali sa prijaté, 90 za, proti, zdržali sa prijaté, 91 za, proti, zdržali sa prijaté, M plus 74 za, proti, zdržali sa vypadá, 1, 2, 6 za, proti, zdržali sa vypadá, Ample, overme si. Vypadáva. mp 85. Za, proti, zdržali sa, vypadáva. 92 za, proti, zdržali sa, prijaté. 93 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 219 za, proti, zdržali sa prijaté. 95 a MP86 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je prejdené. Overme si to. 95 MP86 prijaté. 96 za, proti, zdržali sa, prijaté. 97 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2-2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 98 za, 99 za, proti, zdržali sa, prijaté. MP87 za, proti, zdržali sa, vypadáva. 100 za, proti, zdržali sa, prijaté. 101 za a MP 88 za, proti, zdržali sa, vypadáva. 89 za, proti, zdržali sa, vypadáva. MP 90 a 102, kto je za, kto je proti, prišlo, prešlo 91 za, proti zdržali sa, vypadáva. Pozmeňujúci návrh 223 za, proti zdržali sa, prešlo. 224 za, proti zdržali sa, prešlo. 225 za a MP 92 za, proti zdržali sa, prešlo. MP 93 za, proti zdržali sa, vypadáva. 226 za, proti, zdržali sa. Prešlo 2, 2, 3 za, proti, zdržali sa. Prešlo 1, 0, 4 za, proti, zdržali sa. Prešlo 1, 105 za, proti, zdržali sa. Prešlo MP94 za, proti, zdržali sa. Vypadáva 106 za, proti, zdržali sa. Prešlo 107 ústny pozmeňujúci návrh, to je za, proti zdržali sa prešlo, 108 ústne pozmeňujúci za, proti zdržali sa prešlo, 109 za, proti zdržali sa prešlo, 22 overme si to, 109 prešlo 227 za, proti, zdržali sa. Prešlo 95 za, 95 vypadáva, 1 10 za, proti, zdržali sa, prešlo, 2 2 8 za, proti, zdržali sa, prešlo, MP 96 za, proti, zdržali sa, vypadáva, MP 97 za, proti, zdržali sa, vypadáva, 98 za, proti, zdržali sa, vypadáva, MP 99 za, proti, zdržali sa vypadáva. 1. Chcete si overiť 99? Vypadáva 111 a MP 100 za proti zdržali sa vypadáva 101 od Emplu za proti, zdržali sa, vypadáva, MP 102 za, proti, zdržali sa, vypadáva, 112 za, ešte teda raz, nie sú identické, už som to počula, zdržali sa, vypadáva, takže 112 vypadá, 229 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to prešlo. Takže si to overme. 229. 229 prešlo. A teraz MP103 je identické, takže môžeme prejsť k 113. MP104 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to prešlo, overme si to. 113 a 104. Jedna, jedna, a 1.0.4 Prešlo. 105 ampl za, proti, zdržali sa. Vypadáva 106 za, proti, zdržali sa. Vypadáva 232 za, proti, zdržali sa. Prijaté ampl 107 vypadáva 223 za, proti, zdržali sa. Prijaté ampl 109 za, proti, zdržali sa vypadáva 110 za, proti zdržali sa, vypadáva 114 za, proti zdržali sa prijaté, 115 za, proti zdržali sa prijaté, a to sa týka aj MP111, 116 za, proti zdržali sa prijaté, a to sa týka aj 112 z MP113 MP za, proti zdržali sa. Vypadáva 114 za, proti zdržali sa, vypadáva 117 a Ample 115 za, proti zdržali sa, prijaté Ample 116 za, proti zdržali sa, vypadáva 117 za, proti zdržali sa, vypadáva overme si 117 falls by one. Takže 118 a Ample 118, kto je za? Proti zdržali sa prijaté 119 pr- za, proti zdržali sa prijaté 120 za, proti zdržali sa prijaté Ample 119 proti zdržali sa prijaté odsúhlasený, zamietnutý 121 za, proti zdržali sa prijaté Ample 120 za, proti zdržali sa zamietnutý Empo 121 za, proti zdržali sa zamietnutí. 122 a Empo 122 za, proti zdržali sa prijatí. 123 za, proti zdržali sa prijatí. 124 a Empo 123 za, proti zdržali sa. Myslím si, že to bolo schválené, ale treba to overiť. Takže R123 4 a M 23, takže schválený. R 125 za, proti zamietnutý. 26 za, proti zdržali sa zamietnutý. 27 za, proti overíme 127. Odsúhlasený. M plus 124 odpadá. 128 už skoro končíme, ospravedlňujem sa. 128 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí, ale overíme si to. Kompromis 6 odsúhlasený. Kompromis 7 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. M plus 25 za. Proti. Zdržali sa. Odpadá M plus 26 za. Proti. Odpadá M plus 127 za. Proti. Zdržali sa. Odpadá 123. 132 za proti zdržali sa prijatý. EMPO 128 za, proti zdržali sa odpada. EMPO 129 za, proti zdržali sa odpada. 130, alebo budeme hlasovať unblock až do 139. Nie, takže 133 za, proti zdržali sa prijatí. 133 odpadov. 134 a EMPO Chcete si overiť 133? 133 odpadá. 134 a M po 130 za, proti, zdržali sa. Prijatý 135 za, proti, zdržali sa. Prijatý 136 za, proti, zdržali sa. Prijatý 137 za, proti, zdržali sa. Prijatý 138 za, proti, zdržali sa. Prijatý 138 Takže zamietnutý. Dobre, takže menej rokovanie v rámci trialógu. 139 sa proti. Zdržali sa. Odpadá. 140 za. Proti. 131 empo za. Proti. Zdržali sa. Odpadá. 140 za proti, zdržali sa schválni, 141 za, proti, zdržali sa prijatí, 142 za, proti, zdržali sa prijatí. A to bolo vrátanie M. 132, 143 za, proti, zdržali sa prijatí, 144 za, proti, hovoríme schválený 145 za, proti overíme. Schválený 146 za, proti zdržali sa prijatí, mp 1 za, proti držali sa odpadá, to je za, proti, držali sa mp 3 za, proti držali sa odpadá mem 1, 2, 3. MPO 4, ten je rovnaký, MPO 5 za, proti, zdržali sa, odpadá, 3 za, proti, zdržali sa, prijatý, alebo odpadá, 4 za, proti, zdržali sa, prijatý, 5 za, proti, prijatý, kompromis 1 za, proti, overíme, Takže overím elektronicky. Kompromis 1. Thank you. That's passed. Um, 149. 149 za, proti, zdržali sa, odpadá. M plus 7 za, proti, zdrž, zdržali sa, odpadá. 7 a M plus 8 Pozme sa vrch 7. Za, proti, zdržali sa. Odpadá Ample 8. Za, proti, zdržali sa. Odpadá. Pozme sa vrch 8 a Ample 9. Za, proti, zdržali sa. Prijatý. Ample 10 za, proti, zdržali sa. Odpadá. Pozme sa vrch 9 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Pozme sa vrch 10 a Ample 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 11, Ample, alebo iba pozmeňovací sa 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 151 Ample 12 je kompatibilný. Takže Ample 12 za, proti, zdržali sa odpadá. 151 za, proti, zdržali sa prijatí. just about passed. Amendment 152. Pozmením sa návrh 152. To to, je že 12 a MPL 13 odpadli. Takže 152 za, proti, zdržali sa, odpada. 153 za, proti, zdržali sa, odpada. 13 za, proti, zdržali sa prijatí. Empl 14 za, proti, zdržali sa odpada. 14 za, proti, zdržali sa prijatí. Empl 15 za, proti, zdržali sa odpada. Empl 16 za, proti, zdržali sa odpada. 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Empl 17 odpada. 154 za, proti. Overíme. Dobre, takže schválený, zase to prečítala. 16 a Ample 18 a blok za, proti, zdržali sa prijatí. Pozme sa vrch 17 a 155 za, proti zdržali sa prijatí. 18 za, proti zdržali sa prijatí. 156 za, proti zdržali sa odpadá. Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatí. 24 za, proti 159 za, proti zdržali sa prijatí, 160 za, proti, zdržali sa prijatí, 161 za, proti, overím. 161 odpadá, dobre. Takže 162 za, proti. 162 za, proti, zdržali sa, odpadá. Sample 20 za, proti odpada. Sample 20. Odpadám. Pozmeňujúci 20 a Ample 21 za, proti zdržali sa schválení, 163 za, proti, zdržali sa, odpada. 21 a blok až do 31 za, proti, zdržali sa prijatí, 32 za, proti, zdržali sa odpada, Ample 22 za, proti, zdržali sa odpada, na vrch 33 za, proti, zdržali sa prijatí, Ample 23 za, proti, odpadá. Pozmeňujúci návrh 165 za, proti, zdržali sa, odpada. Empl 24 za, proti, zdržali sa, odpada. Empl 25 za, proti, zdržali sa, odpada. Pozmeňujúci vrch 34 e, a Empl 25. Empl 25 overíme. Dobre, Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 34. Za. Proti. Zdržali sa. Odpadá. Pozmeňujúci alebo chcete Ample všetky unblock. Takže AMPl 26, 27, 28, 29 až po 31 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Teraz e, správa v pozmenenej podobe. Elektronicky Has everybody voted? Uh, two, one more vote. 24 to 3 with 10 Takže... Dobre. A schválne. A teraz eh, mandát prerokovania. Hlasujeme. Môžeme hlasovať o mandáte pre započatie rokovania. Electronic vote. I two-thirds. Elektronický Mandate. A vote on the mandate to end. Takže hlasujeme o mandáte na započatie do rokovania. Hlasovali všetci. 34 k jednému. Ospravedlňujem sa za to, že to bolo také komplexné. Um, the report, the next report is on the... Ďalej. Sú tu Máme tu, máme tu stanovisko Ingliko Galpelc. Takže kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválený, pozme sa 5 za, proti, zdržali sa prijatí, pozme sa 6, alebo prepašte 5 za, proti, zdržali sa, odpadá. Pozme sa 6 za, proti, zdržali sa, odpadá. Kompromis 2. Prvá časť za. Proti. Zdroli sa. Schválený kompromis 2. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci vrch 12 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci vrch 13 za. Proti. Zdržali sa. Odpadá alebo odsúhlasený pozmenujúci návrh 14, 15, 16 dohromady? Nie? Dobre. Takže pozmeň sa vrch 14 za, proti, zdržali sa prijatý, pozmeň sa návrh 15 za, proti, zdržali sa prijatý, 16 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 3 za, proti, zdržali sa Prijatý. na návrh 22 za, proti, zdržali sa prijatí. na návrh 23 za, proti, zdržali sa odpada. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválený. na návrh 29 za, proti, zdržali sa prijatý, ale môžeme si to overiť. Schválený. 31 za, proti. Zdržali sa odpada, 32 za, proti zdržali sa odpada, kompromis 5 za, proti zdržali sa schválený, kompromis 6 v častiach za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatí. 47 za, proti, zdržali sa prijatí. 46 za, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, overíme. Ešte jeden musí hlasovať. Takže odpadá. 47 bol schválený, takže 45 odpadá. 48 za, proti, zdržali sa, odpadá. 49 za, proti, zdržali sa. Myslím, že ten bol zamietnutý, ale overíme si 49. 49 has fallen, so 50 in... 49 odpada, takže 50 za, proti odpada, 51 za, proti zdržali sa. Schválený 52 za. Alebo to nekompatibilný, takže za, proti, zdržali sa. Schválený 53 za, proti, zdržali sa. Overíme 53 passed. Schválený. 54 za, proti, zdržali sa, odpadá. 55 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválený. 59 za, proti, zdržali sa, overíme. schválený. 60 za, proti, zdržali sa schválený. 61 za, proti, zdržali sa odpadá, kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválený 66 za, proti, zdržali sa odpadá. Шестьдесят девять. 69 za, proti, zdržali sa, odpadá. 71 za, proti, zdržali sa, odpadá. 72 za, proti, zdržali sa, schválený 70. Je kompatibilný, takže za, proti, zdržali sa. Schválený 74 za, proti, zdržali sa, odpadá. 75 za, proti, zdržali sa, schválený. 73 za, proti, zdržali sa, schválený. 70 6 sa proti, overíme. Passed. Schválený. Teraz hlasujeme o návrhu stanoviska v pozmenenej podobe. Ešte jeden človek nehlasoval. Dobre, otváram hlasovanie. 27 za, 6 proti, 1 sa zdržal. Gratulujeme spravodajky Ni. Ďakujem všetkým srdečne za toto hlasovanie. Teraz veľmi stručne aktualizácie hľadom trialógu včera večera. Prosím, tí, ktorí odchádzate, od, odíte potichu, ale tam slovo pani Karle Langen. Mohli by ste, prosím, odísť potichu, pretože ten trialog bol veľmi komplikovaný. Bolo to včera večer veľmi dlho a hrajú tam, tam aktívnu úlohu viacerí poslanci a pani Karl Langen by vám chcela poskytnúť aktualizácie o Adam teda z e, smernice o cestovaní. Ďakujem pani predsednička. Predsednička už o tom hovorila včera. Prebehol tretí trialóg. Boli to veľmi zložité rokovania a ja ďakujem kolegom, tieňovým spravodajcom, ale aj spolupracovníkom sekretariátu za naozaj vynikajúcu e, prácu, ktorú odviedli Dostali sme sa v mnohých častiach o veľký krok, krok vpred, ale ešte tu zostáva otázka Flixeru. V druhom trialógu sme to poprvýkrát naozaj do hĺbky tematizovali. Viete, že rada v druhom e, trialógu bola ešte prísne proti tomu, aby e, sa e, to založilo do tých paušálnych ciest A v druhom trialogu sme povedali, že to je pre nás veľmi dôležité. Rada sa e, priblížila k našej pozícii značne, ale ešte spomenula ešte e, vlastne si vyžadala ďalší detail, ktorý treba spomínať. V tomto bode včera sme prerušili rokovania, aby sme dali politickým skupinám možnosť diskutovať o tomto a e, o tom, že či sa tu môžeme prikloniť k rade áno alebo nie pre e e radu. Je to naozaj um, posledný bod, už za túto hranicu nemôžu ísť. Eine neue Pauschalreisenrichtlinie geben, ja oder nein, das müssen die Gruppen jetzt äh, besprechen. Ich habe in dem zusammen No a všetci sa zhodujeme na tom, že treba e, sa nám sústrediť na malé a stredné podniky, takže e, chcela by som podnetiť, či by sme nemohli pouvažovať e, v kruhu koordinátorov nad tým, aby sme porozmýšľali, či by sme takúto, takéto požiadavky nemohli vyhovieť. Takže toľko správa z e, Thank, thank you very much for that update. I was in the... Ďakujem. A ja som bola na trialogu včera večer. A išlo tam hlavne o jednu kľúčovú otázku a, a o pár takých menej dôležitých, ako hovorí pani spravodajkyňa. Sú tam určité e, dôležité veci, ktoré treba zvážiť v súvislosti s tým, či parlament by naozaj mal ďalej tlačiť tieto veci, aby sme pomohli spravodajkyni, aby mala jasné usmernenie, aká je pozícia parlamentu. Takže to by bolo veľmi užitočné, keby skupiny e, toto interne prediskutovali, aké veľké rozdiely tu v tejto oblasti sú a či sú také významné že v tomto štádiu by sme sa nedopracovali k dohode. Pani Gebhardt, myslím, by sa chcela prihlásiť. Ďakujem. Už sme to načetli na našej politickej skupine a ja by som chcela povedať len jednu vec. Nie je to preto, že rada dnes Eh, to povedala a my teraz eh, zrazu budeme akceptovať eh, to, čo hovorí rada. Nie je to dobrý predpoklad pre, ani pre ďalšie trialógy, ktoré máme pred sebou. Vieme mm, práve z posledného volebného obdobia, že stále znova sme sa dostali do takýchto bodov, kde sme ako parlament povedali, že toto nám ale nepostačuje, ten výsledok, ktorému sme sa dopracovali a pokiaľ ide o e, túto otázku click-through, e, to je predsa dôvod, prečo e, potrebujeme revíziu smernice o tom dovolenkom balíčku, pretože dneska 80 zmluv má takúto novú formu. Ak to vyčleníme, tak sa budeme pýtať, prečo vôbec potrebujeme novú smernicu. A preto myslím, že by sme si mali naozaj presne zvážiť, či si necháme diktovať e, od vlád, čo chceme, alebo e, či v záujme e, spotrebiteľov nechceme jednoducho žiadať viac, lepší výsledok, než to, čo nám momentálne ponúka rada. Pretože, ak to správne chápem, to, čo nám e, momentálne ponúkajú, e, vyníma možnosť väčšiny týchto e, zmluv click-through a teda aj ochranu spotrebiteľov a to predsa nemôže byť akceptovateľné. My predsa chceme zabezpečiť, aby sa práva posilnili. My sme tu predsa výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov a my musíme teda eh, ochran spotrebiteľov hájí. Takže pani Gebhard, eh, ak smiem, nedošlo tu k ústupku tohto parlamentu jednoducho akceptovať rokovaciu pozíciu rady. Rada akceptovala eh, pozíciu parlamentu, že si želáme aby click-through sme považovali za balíčky. Momentálne rozdiel spočíva v tom, ktoré informácie budete postupovať e, ďalej e, e, z jedného kroku click-through do druhého. V, svojej pozícii parlament sa rozhodol, že tam ide o meno pasažiera a ostatné osobné údaje. Rada sa snažila Eh, objasniť, čo eh, tým na mysli máme. A teda navrhli, že ďalšími týmito osobnými údajmi by mohli byť e-mailová adresa a platobné eh, detaily. Takže toto je jediný ten rozdiel. Ja chápem, že je tu silná potreba ochrany spotrebiteľov. Ak vaša skupina sa týmto chce vážne zaoberať, tak by bolo veľmi nápomocné, aby sme mali prízomných, prítomných poslancov na trialógu sme teraz veľmi blízko v nejakej pozícii, ale je tu mm, medzera v tejto oblasti, takže prosím, choďte a zaoberajte sa do detajlov e, tým, e, kam sme sa včera e, dopracovali. Mm, Zaberte sa tým s vašimi poslancami a skúste nám dať vedieť, či je možné prekonať túto medzeru. Takže ide tu naozaj o medzeru iba v tejto otázke. A Sekretár je pripravený vám poskytnúť akúkoľvek pomoc potrebujete, máme dosť času, plánuje sa ďalšie stretnutie, ale musíme sa snažiť nájsť nejaké návrhy, ako e, postúpiť ďalej. Nemyslím si, že e, je tu príliš veľká vzdialenosť, ale možno je príliš veľká. Takže treba e, teraz, aby sme dostali z vašich radov nejaké ďalšie usmernenia. A ja chcem e, privítať môjho predchodcu, pána Habera. E, rada vás opäť vidím tu v miestnosti. No dnes, včera to bol veľmi dlhý trialog. A pán Koferáty sa hlási o slovo. Včerašia diskusia bola veľmi dlhá, veľmi unavná. Musím povedať, že aj spravodajkyňa, aj pani predsednička sa správali ako skutočné e, negociátorky a ja to môžem povedať na základe mojich doterajších skúseností. E, tento bod je veľmi citlivý a e, vyžaduje si z môjho pohľadu pozornosť a prehlbené štúdium, pretože pozícia rady sa e, e, sústredí na to, aby e, negovala efika, efektívnosť click-through. Ako viete, pôvodne rada bola proti zavedeniu akékoľvek riešenia ku click-through. My sme ich prinútili zmeniť svoj postoj teraz e, sú ochotní e, v tejto oblasti ísť ďalej, ale rozdiel medzi nami a nimi e, sa týka tej vecnej stránky. My sme povedali na základe toho, čo bolo prijaté aj na pléne, povedali sme včera, že sme ochotní ísť do riešenia, kde by išlo o meno a ešte nejaký iný údaj môžeme upresniť, e, o aký údaj by išlo. Pozícia rady ale je e, e, neakceptovateľná, pretože vyžaduje viac prvkov. Nielen tie dva, ktoré sme my spomenuli. Chcem zdôrazniť skutočnosť, že ten tretí prvok, ktorý navrhuje rada, predstavuje riziko, že už e, nebude možné potom efektívne používať click-through. Rada nemôže povedať nie nášmu návrhu, ale snaží sa zaviesť do ňoho prvky e, pri výkone click-through, ktoré povedú e, k tomu, že vlastne bude zbytočný. Takže ak by sme dnes akceptovali návrh rady, Mali by sme tu e, potom ten princíp, ale, e, ale, ale, ale v zásade tento princíp by nebol použiteľný väčšinou e, občanov. Takže ja si myslím, že je správne, čo sme urobili včera večer, že sme prerušili zasadnutie, že sa zastavíme, prediskutujeme medzi sebou aké eventuálne riešenie by sme tu mohli nájsť, bez toho, aby sme sa ponáhľali ďalej. Ja chápem, že rada sa chce ponáhľať ďalej. Ten, kto predseda na rade chce mať výsledok. My tu ale máme ešte nejakú maržu časovú, ktorá nám umožňuje e, prediskutovať tento bod a nepadnúť do tej pasce, e, do ktorej ktorú nám tu nastavila rada. Teda e, súhlasiť s nejakým kritériom, ale vlastne ho e, vyprázdniť e, nejakými ďalšími podmienkami. Takže ja si myslím, že je veľmi dobrý ten návrh pani predsedničky prerušiť zasadnutie a, a aby sme diskutovali medzi sebou, aké sú eventuálne riešenia, ktoré by nám umožnili toto, tento nástroj ochrániť pre užívateľov ten návrh, ktorý je teraz na stole, jednoducho nejde tým správnym smerom. Ja si teda myslím, že bolo veľmi dobré to včerajšie riešenie neuzavrieť otázku, prerušiť diskusiu a, požia- a, a, a musíme požiadať aj druhú stranu, aby sa aj oni pousilovali. Rada nemôže povedať, že takéto je e, e riešenie, e, berte to alebo, alebo e, neberte. V rokovaniach to takto nefunguje. Ďakujem. Thank you, Chair. First of all, I would like to thank the rapporteur and... Ďakujem eh, včerajším negociátorom. Myslím, že ste veľmi dobre hájili pozíciu Európskeho parlamentu a vďaka tomu sme uspeli v mnohých ešte otvorených bodoch a teraz máme pred sebou eh, kompromis. Áno, je tu jedna kľúčová otázka, ktorú treba vyriešiť je to veľmi citlivá otázka pre mnohé e, z delegácií tu a ja si myslím, že by sme ju nemali vnímať čierno-bielo. Možno aj na čase zaobrať sa aj alternatívnymi riešeniami a ja naozaj vítam skutočnosť, že teraz máme čas diskutovať e, interne o tom v rámci politických skupín. Ďakujem. Ďakujem. Takže konštruktívne nápady, prosím, e, pre pani spravodajkyňu a spravodajcov, aby sme sa dopracovali ďalej. Ďakujem. Ešte nejaké informácie k ďalším bodom, než e, teda k tomuto e, balíčku. Aha, teraz e, e, nariadenie o e, jednotnom e, trhu e, Telekom, to sa týka mňa. A potom IPR. Sú tam nejaké ďalšie informácie? Chcete e, dostať slovo? Ďakujem. Áno, včera sa konala pracovná skupina. Zaujímavá bola e, otázka textu a stanovenia otvoreného prístupu. Tiež tam zaznela prezentácia zo strany Copyright Hub a ostatných organizácií. Keď idete online a chcete nejak použiť nejakú e, fotografiu, chcete sa dozvedieť, e, či je chránená, ukázali nám včera ten príslušný postup. Je zaujímavé, že je tu technológia, ktorá umožňuje jednotlivcov, e, ktorí sa chcú rozhodnúť, či použijú nejakú e, informáciu, zistiť, či je chránená autorským právom. To by teda pomohlo ľuďom, aby nevedomky použili digitálnu e, fotografiu, ktorá je teda chránená autorským právom. A na maj sa plánuje ďalšie zasadnutie. Ja si myslím, že je veľmi užitočné, ak by som tam nemohla byť ja, mm, aby tam boli prítomní iní. Bola to veľmi užitočná prezentácia a teda ja chcem poďakovať ešte raz za eh, príležitosť vyjadriť sa. Ďakujem, to bolo nápomocné a teraz eh, k eh, Telekomu. Tieňový tým Imko bol veľmi užitočný nápomocný pri navrhovaní možných riešení v rokovaniach v tejto téme trialóg e, sa konal v útorok večer. ITRE navrhlo e, ponuku o roamingu a prechodnom období, krátkom prechodnom období, len jeden rok a niečo pred, e, teda ku koncu roamingu a počas tohto obdobia by spotrebitelia mali mať e, inú možnosť, nie tých 5 plus 5 plus 5, ale naozaj e, niečo oveľa viac. A tiež sme diskutovali o sieťovej neutralite. Rada zamieta, aby sme tu mali osobitnú kapitolu o spotrebiteľských právach, ale my hovoríme že toto sú veľmi dôležité e, veci, nie že by sme jednoducho iba čakali na ďalšiu revíziu e, smernice o univerzálnych službách, pretože to ani len nezačne pred budúcim rokom, môže to trvať teda naozaj ešte viac rokov. Sekretariat identifikoval 5 kľúčových oblastí, ktoré sa týkajú sieťovej neutrality a roamingu, 5 kľúčových oblastí, E, ktoré považuje za naozaj zásadné, kde treba zlepšiť e, e, práva. To sa týka obzvlášť pokiaľ ide o roaming, možnosti pre spotrebiteľov kontrolovať ich vlastnú spotrebu. Aby ste neprišli zrazu na to, že už nie ste, že ste už mimo vášho e, balíčka e, e, roamingu ako za domácich podmienok a zrazu platíte oveľa viac, takže lepšie riadenie a kontrola vlastnej spotreby. Žiadame o to v domácich balíčkoch aj pokiaľ ide o roaming, pokiaľ ide o neutralitu, tam nám e, e, trošku e, sme sa pohli ďalej, pokiaľ ide o tie kontraktálne informácie. My sme žiadali, aby tieto informácie zahrňali užívateľské informácie o očakávanej priemernej minimálnej rýchlosti, ktorú dostanú spotrebitelia v prípade mobilných e, aj, e, aj, aj, aj pevných e, spôsobov použitia, aby spotrebitelia lepšie vedeli, s čím môžu rátať v danom balíčku. A ruka v ruke s tým ide možnosť pre spotrebiteľov ukončiť zmluvu, ak nedostávajú kvalitu, ktorú chceli. Diskutovala som o tom tiež minulý týždeň. To bolo tiež veľmi nápomocné a chceli sme urobiť, aby, chceli sme to teda dosiahnuť, aby tieto rýchlosti o teda bolo tie informácie jasné, chceme konkrétne usmernenia, aby tu boli aj po, komparatívne nástroje. Takže to je 5 vecí, to znamená o rýchlostiach, kontrola spotreby, ukončenie kontraktov, potreba upresnení, tak aby jednoducho bolo jasne vedieť, čo operátori robia, aby operovali konsistentným spôsobom a tieto komparatívne mechanizmy. Takže ruka v ruke s tým sme takisto žiadali aj stanovisko rady a možno aj stanovisko komisie a uvidíme, že sa vlastne objaví, pokiaľ ide o revíziu tejto smernice o službách a ďalšie otázky, ktoré chceme pri týchto právach, pri mo- mobiloch ako napríklad to vybavenie 112, aby to jednoducho bolo vybavené cez prostredníctvom USD. Takže to komplikovaný balíček a ďakujem veľmi pekne všetkým. Ďalší bod dnešného programu, bod číslo 10, to je správa pána Tarabelu. Ďakujem za to, že ste mali strpenie s nami, pán Tarabela. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tak pokiaľ ide o postup, dosvedil som sa, že správa ITRE možno nebude takou skutočnou správou, že to bude transformované do dopisu na radu, takže naše stanovisko by nebolo stanoviskom, ak by sme išli touto cestou tak by to bolo polutovania hodné, pretože to je zásadný problém, zásadná výzva, predovšetkým pokiaľ ide o náš výbor, ktorý sa sústredí na práva spotrebiteľov a mne by sa zdalo teda, že to je niečo, čo si zaslúži, aby sme to preberali klasickým spôsobom so, stieňo, so stieňovými spravodajcami. Ak by to bolo teda takto skrátené, tak by sme ani nemali možnosť venovať tomu energiu. Takže podľa môjho názoru sa toto týka a sústredí hlavne na tri aspekty. Je tu výzva, môže to zapnímané byť ako výzva, ale aj ako hrozba. Musíme najprv vytvoriť rovné pole pre všetky podniky, aby sme sa vyhli situácii monopolnej, ako to často vlastne býva v IT sektore. To znamená, že malé podniky, ako aj nadnárodné, musia byť vedľa seba schopné koexistovať a musia byť schopné využívať tento obrovský boom celého tohto sektoru. A teraz vlastne tu konštatujeme dosť často, že niektorí veľkí operátori sa chovajú skôr v neprospech, pokiaľ ide o malé podniky a pokiaľ ide o IT sektor, to je sektor, ktorý si zaslúži podporu. A po druhé, takisto je potrebné, aby sme skvalitnili naše administratívy, organizácie práce podľa tých hromadných údajov a musíme teda zrýchliť celý tento administratívny proces. To je veľká výzva, ale je to aj určitá príležitosť. A tretia vec, takisto veľká výzva, čo vlastne tieto hromadné údaje predstavujú, pokiaľ ide o spotrebiteľov. Je dôležité, aby to bolo ukotvené v nejakom právnom rámci, aby sme tu nemali možnosť zneužívania týchto údajov na účely, ktoré teda nie sú celkom jasné. A na záver by som povedal, že v predchádzajúcom volebnom období, období som požiadal, aby komisia sa vyjadrila tzv. tracking, čo je vlastne postup kde si nájdete najlacnejšiu letenku a potom to porovnávate na ďalších serveroch a tamto síce nie je lacnejšie, ale keď sa vrátite k pôvodnému, tak zistíte, že tá cena už nie je 100, ale 130 a na inom počítači by to možno bolo ešte 100, ale vaša IP adresa už je tam zaznačená a je to jednoducho neférové jednanie zo strany známych poskytovateľov Takže ochrana spotrebiteľov to je takisto niečo, čo by nám malo pomôcť a nesmieme na to zabúdať. A takisto by som chcel povedať, že mi je ľúto, že to je celé v angličtine. Nie, že by som nechcel pracovať v angličtine, ale právo na jazykové vyjadrenie je jednoducho zásadné aj v kontekste podávania pozmeňujúcich návrhov, vždy je to trochu problematické. Máme lehoty 28. apríla 6. a 7. sa tomu budeme venovať vlastne vo výbore a IMKO by malo hlasovať o celom návrhu do 4. júna. Teraz vás budem počúvať, mám tu tieňových spravodajcov a teším sa na spoluprácu s vami a všetky tieto pripomienky sa budú teda zaznamenávať. Ďakujem pekne za slovo. Chce sa niekto vyjadriť za EPP? Myslím, že je tieňový sa pán Štefanec. Ďakujem pekne, pani predsednička. V mene pána Nistleroja, ako aj v mene svojom by som sa chcel poďakovať pánovi Tarabelovi za prípravu takéhoto stanoviska ohľadne uznesenia za ITRE, máme pocit, že pokiaľ ide o zdôraznenie takýchto obav, pokiaľ ide o ochranu údajov, naše stanovisko by malo poukázať aj na možnosti veľkých údajov a cloud computingu, pokiaľ ide podporu rastu hospodárstva, tým, že sa umožňia nové biznisové modely a produktivita služieb. Chceli by sme zdôrazniť, že to môže mať pozitívny dopad na spotrebiteľov, Môže to ušetriť peniaze, zvýšiť efektívnosť, môže to podporiť eh, viaceré sektory, aj medicínu a dokonca aj znižiť kriminalitu. Na to, aby sme v plnej miere využili príležitosti cloud computingu a veľkých údajov, musíme jednoducho posilniť interoperabilitu na to, aby sme mohli lepšie zanalizovať a neskôr lepšie využiť tieto údaje a potom, aby sme mali ešte aj dobrý koherentný cloud computing, aby sme takýmto spôsobom stimulovali rozmiestnenie sieti 5G. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Ja som za EKR. Tieňová spravodajkyňa, myslím, že je dôležité, aby sme predovšetkým sa pozerali na tie benefity, ako povedal pán Štefanec, ohľadne tých veľkých údajov, a to sa týka takých oblastí ako napríklad zdravotníctvo, polnohospodárstvo, boj proti kriminalite, urbárny dizajn. A takže máme viacero dobrých príkladov a veľké množstvo údajov môže mať spotrebiteľom dať takú väčšiu moc na to, teda tým spôsobom, že im ponúkne lepšiu informovanosť. Keď sa napríklad pozriete na to, čo teraz nájdete na internete predtým, než sa rozhodnete niečo kúpiť, takže Ide tu predovšetkým o porovnávanie týchto údajov, ktoré spotrebitelia majú a je veľmi dôležité. Vítame, čo hovorí správodajca. A tieto údaje sa budú využívať tam, kde to treba, ale treba nájsť určitú vyváženosť, aby to bolo naprieč Európou konzistentné, aby sa nezistilo, že sú tu určité nezrovnalosti, nezrovnalé režimy a sú tu teda určité obavy ohľadne bezpečnosti a ochrany údajov a je veľmi dôležité, aby spotrebitelia vedeli, že my im načúvame, tieto ich obavy berieme vážne a chceme im predovšetkým dať tú možnosť, aby robili konkrétnu úpravu v tom zmysle, aby manažovali a kontrolovali a aj rozumeli teda hlavne tomu, ako sa tieto údaje využívajú. Takže musíme nájsť určité spôsoby, ako sa s týmto vymieňaním údajov e, vysporiadame. Kolegovia v Líbe pracujú veľmi vážne na tom, aby našli vyváženú, vyvážené nariadenie, ale to sa týka aj predovšetkým našich nariadení. Vidím, že pani Sehnalová už reaguje a to je takisto niečo, čo my preskúmávame detálnejšie a teda predovšetkým na úrovni diskusí na ekone. A pokiaľ ide o ochrane údajov a nariadení z pohľadu spotrebiteľov, ja si myslím, že spotrebitelia by považovali za čudné, ak by toto nariadenie, toto nariadenie, ktoré má zmeniť ich osobné údaje, aby vlastne tá regulácia samotná vlastne nutila operátor na trhu, aby vlastne žiadali ešte oveľa viac takýchto údajov, ktoré by sa mali odhaliť. Ako by sme to vysvetlili spotrebiteľom? Že budú musieť dať ešte viac údajov pri jednotlivých transakciách, pretože tu je takýto zákon, ktorý sme my vlastne spustili. Takže toto sú také citlivé otázky aj na úrovni trialógu a musíme urobiť všetko preto, aby sme to vysvetlili našim spotrebiteľom a ide o to, aby sa to teda pochopilo a keď e, niekto bude chcieť ešte, aby sa dávalo ešte viac údajov. Takže treba si na to dávať pozor. Sú tu veľké výhody a spotrebiteľom sa to iste páči, a preto vlastne tieňová ekonomika sa tak e, hýbe rýchlo, pretože majú pocit, že majú viac informácií a je e, škoda, že to nie je iba správa, že to je iba uznesenie, ale je dobré, že máme tu možnosť takýmto spôsobom poskytnúť feedback, pretože vlastne často to výbory nerobia a mali by sme teda sa na to pozrieť A bolo by dobre, ak by sme rozlišovali medzi jednotlivými údajmi, osobné údaje, anonimné údaje, pseudoanonimné údaje, spoločné údaje, aby sme jednoducho rozlišovali, že kde sú tie obavy spotrebiteľov. Uva. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj spravodajcovi, pánovi Tarabelovi, za návrh do diskusie ohľadne hospodárstva, ktoré poháňajú údaje. A ja si myslím, že je to síce krátke, ale je to vystižné a veľmi sa mi to páči. Avšak sú tu dve veci, ktoré by som chcela spomenúť. A tie sa, sú také dosť kľúčové z môjho pohľadu, čo je celkom jasné, ako už vlastne tu bolo povedané, je, že takéto veľkoobsažné údaje a e, sú tou dynamikou pre vytváranie pracovných príležitostí. Ako to už bolo povedané viackrát, Spojené štáty zaznamenali veľký pokrok práve kvôli digitálnemu hospodárstvu a my sa musíme vlastne do týchto nových príležitostí takisto viac zahlbiť, ako to podala pani predsednička. Avšak tá hlavná otázka, ktorá s tým súvisí, ktorá blokuje takýto rozvoj, je dôvera porušovanie bezpečnosti a ďalšie príbehy, ktoré tu máme ohľadne kradnutia identity a masové dohľady, pozorovanie, kontrola. To jednoducho narušilo tú dôveru zo strany spoločnosti. Takže musíme túto dôveru posilniť, aby sme mali také solidné nariadenie, ktoré zabezpečí vysokú mieru ochrany vo vzťahu k spotrebiteľom, ako to povedal pani predsednička, keď sú online a takisto musíme dať k dispozícii informácie. Veľa ľudí jednoducho nevie, ako sa ukladajú údaje, ako sa využívajú údaje. To sa musí objasniť ešte viac a je to jednoducho nedostatok informácií a poznatkov, to je veľká bariéra pre digitálnu ekonomiku. Ďalší bod, ktorý by som chcela spomenúť a myslím, že by sme sa do neho takisto mohli viac pustiť, je to, že ako to súvisí s malými a strednými podnikmi. Digitálne hospodárstvo je teda tou dynamikou hnacím motorom pre rast a malé a stredné podniky sú vlastne e, chrbticou jednotného vnútorného trhu a preto potrebujeme si uvedomiť, že e, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov to môže jednoducho so sebou priniesť veľký potenciál, tak to vnímam ja. Implementácia veľkých stratégií o údajoch si vyžaduje extenzívne investície tak do technológií ako aj do poradenských činností, ale takisto aj rozvoj nových kompetencií, pokiaľ ide o zamestnancov. Na to, aby sme pomohli preklenúť tieto problémy, potrebujeme inovačné centra pre e-biznis, ktoré by mohli byť takou hodnotnou platformou. A chcela by som tu poukázať na vlastnú krajinu, pretože v Dánsku inovačné centrum, ktoré nazývame IBIS, ktoré neponúka síce granty, ale iba poradenskú a sieťovú poradenskú činnosť, kde vlastne sa využívajú takéto možnosti e-business riešení. A ten feedback z tohoto bol veľmi pozitívny, poskytuje dobrý zdroj informácií a služieb, ktoré umožňa malým a stredným podnikom, aby sa adaptovali na digitálnu ekonomiku. Takže ja by som apelovala, aby spravodajca a výbor sa pozreli na tie naše skúsenosti v Dánsku. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za veľmi dobrý návrh a teším sa na diskusie k tejto téme. Ďakujem. Okay, there's no, no Greens, no Grey, but I've got Catherine Steiner and Kaya Callas would both like to speak. Okay. Thank you, uh, Vicky, and thank you to Mark. I, I think it, it is a pity that the Ďakujem pekne, škoda, že v našom výbore nerobíme plnú, plnú správu, ale iba takú čiastočnú. To je premeškaná šanca, ja chápem, že to súvisí aj s timingom. Avšak dôležitosť tejto témy, to sa týka všetkých tých, ktorí jednoducho prispeli, ale tých 90% vlastne celkového množstva údajov bolo vygenerovaných za posledné dva roky a 99% z toho sú teraz digitalizované a zhruba polovica je IP umožnená. To znamená, dá sa to technicky uploadovať a zdieľať na internete. Takže ak polovica svetového poznatkov vlastne je jedným dokumentom. Je to fascinujúce v týchto časoch, v ktorých žijeme, že tu máme k dispozícii takýto typ e, údajov a ja by som chcela, aby tieto údaje sa mohli vymieňať. Napríklad včera by som chcela povedať, mali sme tu predstaviteľa na pracovnej skupine, bola som na výbore pre ochranu duševných údajov a v tomto kontexte vlastne si myslím, že to takisto zohráva veľa e, významnú úlohu. Takže ešte jedna vec, pokiaľ ide o výskum malárie napríklad, tu sa míňa 62% nákladov iba na to, aby jednoducho sa získali povolenky, povolenia, takže podľa môjho názoru je veľmi dôležité takýmto spôsobom postupovať, pokiaľ ide o základný výskum. A v Spojenom kráľovstve napríklad máme výnimku, pokiaľ ide o nekomerčné účely a to je vlastne v súlade aj s pravidlami z roku 2001, ale toto je vlastne niečo, čo je úzko prepojené s programom tejto diskusie. Ak chceme mať inováciu a rast, tak sa musíme o to viac zasadiť, pretože ten potenciál je veľmi veľký, pokiaľ ide o tie oblasti, ktoré chceme, aby sa pohli dopredu. A v tomto kontexte by som chcela jednoducho povedať, aby sme mali nejaké otvorené údaje pre výskum, pretože to je veľmi kritické pre rast a hospodárstvo, ktoré chceme dosiahnuť a potenciál, ktoré vlastne takéto hospodárstvo prinesie pre jednotné základné výzvy, ktoré tu máme pre občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že sme mohli hovoriť o týchto záležitostiach, ale ako povedala aj predsednička, musíme hovoriť aj o otvorených údajoch, tzv. open data. Ďakujem pekne, ďakujem za príspevok zo strany IMKA ja by som chcela povedať jednu vec. Niečo tu už spomenula pani predsednička, že takéto veľko obsažné údaje to je technológia, ktoré vlastne môžu viesť nejakej digitálne transformácii vo viacerých sektoroch, ako zdravotníctvo a iných oblastiach. Takže tu už sa netýka iba digitálneho jednotného trhu, ale ďalšia vec je, ako to súvisí s rizikami. Počúvame tu o rizikách, ale napríklad eh, dátové hospodárstvo napríklad v Európe zaostáva 10 rokov za Spojenými štátmi americkými a ja by som chcela povedať, že pokiaľ ide rozvoj takýchto veľkých údajov, to ešte ani nezačalo, ale, keby to, ale aj napriek tomu hovoríme o rizikách stále, to znamená, hovoríme to o rizikách nekalého počínania, firmy budú investovať do dátového hospodárstva iba vtedy, keď budú presvedčené, že tento trh jednoducho má nejakú budúcnosť. Takže ja si nemyslím, že my im dávame veľkú odvahu, keď hovoríme už o týchto potenciálnych rizikách, ktoré potenciálne vlastne by sa dali podchytiť formou regulácie predtým, než sa vôbec celý tento sektor spustí. Musíme myslieť na to, že nie sme iba výborom pre spotrebiteľov, ale sme takisto výborom pre jednotný vnútorný trh. Takže viacerí poslanci poukázali na to, že tu je veľký potenciál pre rast pokiaľ ide o jednotný vnútorný trh, pokiaľ ide o naše podniky. Takže nemali by sme to takto ukončiť predčasne. Tak chcela by som, aby ten príspevok z našej strany sa prikláňal aj k tej skutočnosti, že to nie je iba o rizikách. Ďakujem. Mark, would you like to come back with some... Takže chcete sa ešte vrátiť k tomu? Možno by ste mohli povedať niečo k načasovaniu. No už len stručne, Takže my budeme mať skôr také priaznivé stanovisko, čo sa týka potenciálu digitálnej ekonomiky, pretože potrebujeme rast, toto pozbudí rast, avšak netreba ignorovať s tým spojené problémy. Keď si dnes mám kúpiť lieky, no tak to nerobím cez internet, pretože <laughs> polovica z nich je falšovaných. Taktiež netreba byť len nadšený a ignorovať problémy. Pani predsednička už povedala, že je treba vytvoriť dôveru. Dôvera v elektronický obchod bola otrasená, poznáme prípady, kedy si niečo kúpite, príde vám to domov a ten, príde vám niečo iné, než ste si objednali a chcete to vymeniť a už sa to nepodarí. Alebo je to príliš drahé to poslať naspäť. Takže často ísť do obchodu fyzicky kamenného nie je jednoduchšie a lacnejšie. Takže to je realita. Treba sa aj postaviť čelom, ale nie len tak. Vieme, že niektorí zločinci porušujú pravidlá. Nie, treba sa proti tomu brániť. sme vo svete, kde všetci ľudia sú len dobrí. A 23. dnes 28. na obed lehota pre pozmenujúce návrhy, alebo no, možno do 16. hodiny to bude lepšie. 6. 7 mája sa bude o tom diskutovať v rámci výboru a 4. júna 2015 budeme hlasovať tu v našom výbore IMKO. Mám tu dve stránky takých zamyslení. Budem pracovať kolektívne s tieňovými spravodajcami a chcem, aby sme vyslali pozitívny signál, ale s tým, že je treba tomu venovať pozornosť aj tým problémom. Pretože navrhujem, aby sme si teda posunuli až na 5. hodinu po obede, budúci týždeň v útorok, tú lehotu, a teda nie na obed, pretože sa cestuje potom do, teda zo Štrasburgu, do Štrasburgu, zo Štrasburgu, takže aby ľudia mali um, čas. Dobre. A gratulujem teda k odvedenej práci zatiaľ. A myslím si, že vaše príspevky ohľadom tých údajov budú presné a taktiež tých pozmeňujúcich návrhov nebude príliš veľa, tak aby to bolo zvládnutelné. Ďalej, dokument k lepšej regulácii jednotného trhu. Píšeme tu správu. No a tá zlepšená regulácia, to je dôležitá vec. Spravodajkyňou je Anne-Lane van Bosset. Ďakujem, budem hovoriť po holandsky. Takže, milí kolegovia, pani predsednička, dnes som si s veľkou radosťou prečítala ten, vám predstavila ten dokument, ktorý potom je podkladom pre vypracovanie správy o lepšej regulácii. Som že spravodajkyňou Takže máme tu taktiež e, teda administratívne aspekty a chcela by som vám predstaviť, ako by sme to mohli vylepšiť, ako by sme mohli vytvoriť úniu, ktorá by nefrustrovala podnikateľov, ktorá by nepopoťahovala občanov a ľudí. Musíme sa zasadiť za kvalitu a nie za kvantitu. Musíme dbať na princíp lepšej regulácie, to je zásadné, to je vo všetkých, zájme všetkých, nie len Európskeho parlamentu, ale aj Rady komisie. Aj členské štáty a regióny to hrá dôležitú úlohu. Ten pracovný dokument, ako ste videli, zostáva, pozostáva z dvoch častí. V prvej časti vysvetľujeme zásadné, základné princípy, potom, ktoré budú slúžiť ako také vodítka a v druhej časti hovorím o konkrétnych nástrojoch, ktoré sa dajú použiť. Ďalej, teda najprv k tým zásad, základným princípom. Princíp subsidiarity musí byť vždy rešpektovaný. Takže najprv tu máme všeobecné európske princípy, predpisy, ktoré musia byť teda presné a na európskej úrovni sú e, vhodné len vtedy, keď naozaj pomôžu. Pretože menej môže byť niekedy viac. A tým v podstate môžeme zlepšiť aj vnímanie Európy zo strany ľudí, aby si nehovorili, že je to nejaký bruselský moloch, ktorý sídli v nejakej jaskyne, má 9 hlav. A musíme do toho zapojiť aj regionálne parlamenty, tie na to budú môcť lepšie dohliadať. A mal by to byť postup, v rámci ktorého by regionálne parlamenty taktiež mohli zatiahnuť za záchranu brzdu. Takže je to dosť jasné, keď si povieme, že európska legislatíva je potrebná, tak samozrejme musí byť koherentná, transparentná a taktiež sa musia rešpektovať základné práva. Potom v druhej oblasti hovorím o konkrétnych prístupoch, o konkrétnych nástrojoch, niektoré z nich už existujú, môžu byť ale ešte vylepšené pričom teda prvým bodom je dopadová štúdia, hodnotenie vplyvu. Musia spolupracovať parlament, komisia a rada. No a na základe toho hodnotenia vplyvu potom zistíme, aký bude mať dopad, alebo keď mala dopad prípadná legislatíva. Takže takéto hodnotenie vplyvu sa musí zakladať na konkrétnych dôkazoch. Musíme overiť, si overiť, že mm, si budem môcť stanoviť e, svoje ciele a pri tomto hodnotení vplyvu je dôležité, aby sme mali možnosť zablokovať legislatívu, pokiaľ by tam bol neprimeraný e, pomer nákladov a prínosu. Takže Musíme si stanoviť konkrétne zlepšenia, konkrétne ciele. Po druhé, konzultačný proces e, s účastníkmi. Kto to lepšie môže odhadnúť, aký to bude mať dopad lepšie než tí ľudia, ktorí sa to bude týkať, alebo tí aktéry sa to bude týkať. No a taktiež potrebujeme príslušné opatrenia v súvislosti s vykonávacími predpismi, tak aby sme neboli e, v kontakte len s, s ľuďmi v Bruseli, mali by sme teda pracovať e, v prostredníctvom tzv. roadmaps, cestovných map. A účastníci procesu by mali byť teraz zapojení do celého toho procesu a to plne, plním. Ďalej je to otázka ako európska legislatíva bude oznamovaná, ako bude vykonávaná. Máme tu text, ktorý teda môže byť ohlásený a má vstúpiť do platnosti, ale to neznamená, že bude dobre implementovaný. Nie je, v prípade, nie je to vždy takto v prípade všetkých právnych aktov. Takže musíme mať nástroj na to, aby sme si overili, ako sa implementuje európska legislatíva, či správne alebo nedostatočne. No ale tieto ustanovenia verejnosť v podstate nepozná. Tu je heslo SOVIT. Myslím si, že tu máme teda dôležitý, eh, sa znázorne, dôležitý pokrok. Takže nie je eh, je zbytočné mať ustanovenia, ktoré členské štáty nepoznajú alebo nedodržiavajú. No a ja som si vypočula to, čo povedal pán Timmermans k tomuto. by chcel, aby komisia e, zahajovala častejšie proces pri e, porušení pravidiel alebo nedodržaniu pravidel, pokiaľ sa členské štáty tieto pravidla porušia. Potrebujeme legislatívu, ale pokiaľ už nebude potrebná, alebo pokiaľ už nebude slúžiť svojmu účelu, tak by sme mali mať možnosť ju zrušiť, pokiaľ tie predpisy budú zastaralé. Samozrejme, to je komplexný proces, je tam aj implementačná fáza, ale potom príde tá nasledujúca fáza. Tam taktiež to musíme sledovať. No ako som povedala v druhej časti, teda som popisovala e, tieto okolnosti. Čakám teraz na vaše návrhy k dokumentu a dúfam, že som vytvorila dobrý podklad pre našu budúcu správu a teším sa na spoluprácu s tieňovými správodajcami a s ostatnými členmi výboru. Teším sa na vaše pozmenujúce návrhy tak by ste mohli aj vy prispieť k lepšej regulácii vnútorného trhu. Ďakujem. Hej. Ďakujeme, Lín. Anna Maria Koraca Bilolceva, spravodajkým za EPP, ale kolega bude hovoriť za ňu. Uh, uh, Ďakujem, Vicky, za slovo. Anna Maria Koraca Bica skutočne ospravedlňuje, že dnes nemôže byť prítomná. Požiadala ma, aby som sa vyjadrila za ňu. Víta existenciu tohto pracovného dokumentu. Chce sústredovať na legislatívu, ktorá prispie k lepšiu fungovaniu vnútorného trhu. To je v súlade s jej víziou vnútorného trhu, ktorý sa zaklada na jasných a jednoduchých pravidlá, aby tam bolo menej byrokracie, predovšetkým pre malé stredné podniky a aby taktiež sa vedel konstruktívny dialog so všetkými účastníkmi legislatívneho procesu. Nede o to, aby sme tu vynalizali niečo, čo už existuje. Musíme zaručiť e, správnu transpozíciu a plnú implementáciu všetkej existujúcej legislatívy. Taktiež musíme členským štátom zabrániť, aby si tam pridávali svoje e, vlastné nejaké okrasné predpisy. E, toto by vedlo iba ku komplikáciám. Je treba sa lepšie koordinovať. Už skoršej fáze. Je treba viesť zlepšený dialog v rámci európskych inštitúcií, ale aj s národnými parlamentami. A dôležitou časťou taktiež bude posilniť e, fázu vykonávania hodnotenia vplyvu. Spoločné, flexibilné a jednoduché pravidla posilnia dôveru vo vnútorný trh a prinesú pridanú hodnotu pre podniky aj pre spotrebiteľov. Anna Maria veľmi podporuje novú komisijnú agendu pre lepšiu reguláciu a taktiež iniciatívu REFIT. Mesto eh, eh, prílišného regulácie a mikroregulácie by sme sa mali sústredovať na inteligentnú reguláciu, vrátane samoregulácie, tam, kde je to vhodné. A na záver pani Koraca Bild sa teší na plodnú a eh, konštruktívnu spoluprácu s spravodajkyňou, s ostatnými telnými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej, Krista. Ďakujem aj za tento veľmi zaujímavý pracovný dokument. Rada by som na úvod povedala, že ten pracovný dokument je skvelým východiskom pre dobrú diskusiu a to z toho dôvodu, že je tam pár vecí, s ktorými ja konkrétne nesúhlasím, ale je to dobré východisko pre alebo východiskový bod pre konkrétnu diskusiu hľadom toho, ktoré e, veci by sa dali v EÚ vylepšiť, ako by sa dal teda vylepšiť e, legislatíva, jej fungovanie. Ale dôležité, aby sme nedávali rovnitko medzi e, lepšia, re, lepšiu reguláciu a žiadnu reguláciu. To nie je to isté. Potrebujeme dobre fungujúci vnútorný trh a potrebujeme spoločné pravidlá, nie nejakých 28 rôznych sád pravidel. Potrebujeme dobre fungujúci spoločný systém, takže potrebujeme viac regulácie, nie menej. Teraz by som ale chcela sa vyjadriť ku konkrétnym návrhom, o ktorých ste hovorili vo vašom pracovnom dokumente. V zmluve sa hovorí že princíp subsidiarity je vždy platný a myslím si, že to je samozrejme treba dodržovať, ale súhlasí s vami, že národné parlamenty musia byť zapojené do celého toho procesu. Avšak je to niečo, čo k čomu môžeme my vyzvať Radu ministrov, pretože národné parlamenty musia byť informované prostredníctvom rady. A dá sa povedať, dobre, urobte to, ale mala by to robiť rada, a nie my. Takže pokiaľ do toho chceme zapojiť všetkých účastníkov, podniky, občanov, tak musíme tam mať väčšiu mieru transparentnosti. Čo sa týka hodnotenia vplyvu, to sú samozrejme kľúčové prvky dokumentu. Chcem povedať k tomuto toľko, že je dôležité, aby to hodnotenie vplyvu bolo použiteľné, jasné a presné, ale nechápem, ako by to malo fungovať v realite s týmto živým dokumentom takzvané dobre hovoríte, že má prísť hodnotenie vplyvu, to bude taký tzv. živý dokument a ten potom bude prepracovávaný za každým, keď niekto príde s nejakým návrhom a potom tie dôsledky e, teda toho návrhu budú vždy preskúmavané. Avšak chcem vás varovať predtým, aby ste si stanovili príliš nerealistické ciele, pretože ten legislatívny proces je už teraz dosť dlhý a náročný. A jedna vec je pre úrady a pre podniky frustrujúca pre teda týchto aktérov, ktorí majú plniť európsku legislatívu. A frustrujúce je to, keď ten proces je príliš dlhý a v podstate sa ešte tam nerysuje jeho koniec. Takže v rámci hodnotenia vplyvu toto musíme popísať, aby tento proces bol čo najkračší, aby sa zbytočne nenaťahoval. V tomto kontexte chcem povedať, že skutočne nesúhlasím tým vyhlásením, ktoré máme v pracovnom dokumente, tam, kde hovoríte, že výbor pre hodnotie vplyvu mal byť právomoci blokovať európsku legislatívu. To by bolo to isté, ako keby McKinsey a ostatní dostali právo povedať, mm, my vôbec nechceme žiadnu európsku legislatívu. Toto je politické rozhodnutie, to nie je e, rozhodnutie výboru pre hodnotenie vplyvu. Oni nemôžu rozhodnúť o tom, či bude alebo nebude E, európska legislatíva. Ďalej, sú tu nejaké zaujímavé myšlienky ohľadom toho, ako by sme sa mali dívať teda na našu prácu v súvislosti s implementáciou. A úrady a podniky sú veľmi frustrované tým, že implementácia často nefunguje. Takže na to by sme sa mali sústreďovať. Zároveň takéto, takéto postup pridávania vlastných predpisov členských štátov, to sa často prezentuje z politického hľadiska, ale samozrejme je to smernica, európska smernica, takže členské štáty si ju musia implementovať, no a každý si ju implementuje ináč podľa toho, aké sú tam konkrétne okolnosti, no a niektoré E, niekto môže povedať, že toto je gold plating, to predávanie si podľa e, ľubovôle vlastné e, predpisy. Ale nie je to tak. A myslím si, že, že na všetko toto sa musíme znovu pozrieť. Ešte mám jeden nápad, to, o ktorom by som chcela hovoriť Jedna výzva pre nás je tá, že v podstate začíname s tou legislatívou, na rade, v parlamente, na komisii máme nejaký nápad, potom prejde pár rokov, zaoberáme sa tým a niekedy je ťažké si uvedomiť, že Európsky súdny dvor zakladá svoje výklady na konkrétnych úmysloch. Ja opis, popísam, ako to funguje u nás. Keď my v Dánsku tvoríme legislatívu, tak uvažujeme, aké by mohlo byť rozhodnutie súdu v tejto súvislosti. A potom je to treba všetko zapracovať do legislatívneho postupu a uvažujeme teda, ako by si to mohol vykladať súd. Takže vždy sa snažíme tam zohľadniť aj tento aspekt a nejde tam v podstate ani tak o ten konkrétny text, ale o v podstate úmysel, zámer tej legislatívy. Takže je treba vždy si uvedomovať, ako e, funguje súdny dvor, ako vykladá potom tie texty. Takže ja som veľmi rada, že ste tam zúrazňuje mnohé dôležité aspekty našej legislatívnej práce a dúfam, že bude prebiehať konštruktívna práca, konštruktívny dialog a že pokrieme teraz všetky rôzne naše názory, ktoré máme. Ďakujem. Um, there's no speaker from Malta. To by sa chcel vyjadriť. Sa páči pani Charanzová. Ďakujem. V prvom rade sa chcem e, ospravedlniť, pán Turmes musel odísť, uh, musel odísť, takže chcem hovoriť za ňu. Ďakujem za predlohu tohto pracovného dokumentu o všeobecnosti súhlasí so základným smerovaním tohto dokumentu. Treba zlepšovať reguláciu jednotného trhu E, v rámci teda posilňovania deregulácie a znižovania administratívnej záťaže. Jednotný trh je úspechom európskej kooperácie. Normne prispel k rastu, prosperite e, v Európe, ale musíme posilňovať e, dereguláciu. Mm, vidí tu obzvlášť tri konkrétne návrhy, na ktoré sa treba sústrediť, princíp subsidiarity napríklad, hodnotenie dopadu a napokon proces konzultácií so všetkými zainteresovanými stranami. Tu by chcela zdôrazniť eh, pridanú hodnotu eh, fóra zainteresovaných strán, eh, ktorá by priniesla prístup cestovnej mapy do tohto procesu. Je veľa návrhov v tejto oblasti je potrebné e, na podporu e, rastu a zamestnanosti v Európe e, pracovať na lepšej regulácii jednotného trhu. Olga, predtým ešte než sa vyjadríš, bola by som rada, keby bývalý predseda si všimol, akú tu máme rodovú vyváženosť a kto tu dnes pracuje. Veľmi dobrá poznámka, pani predsednička. Ja by som sa chcel vyjadriť, eh, eh, by som sa tiež vyjadriť k tomuto dokumentu. Za tento eh, text ďakujem. Samozrejme chcem povedať, že nechceme iba Európu, ktorá nebude frustrovať podnikateľov, ale ani ktorá nebude frustrovať nikoho iného. Tým pádem tedy ani spotrebitele. Ani spotrebiteľov. Som veľmi vďačná v tomto dokumente za kapitolu 3.5 e, a e, vymáhania procesu infringementu. Dobrá legislatíva je totiž tá, ktorá je e, vymáhateľná a to reálne. Takže v tomto zmysle, v tomto procese porušenia by sme sa mali výrazne E, tejto téme venovať. Určite by som bola za väčšie e, zapojenie spotrebiteľských organizácií a len tak okraj neviem, či ešte stále platia tieto čísla, ale priemerná e, dĺžka trvania procesu porušenia, pre porušenie trvá 2,5 roka a je to počítané od momentu oznámenia. A teda ide ešte aj o nejaký, nejakú dobu pred zahájením a potom ešte dobu nápravy. Keď tam zarátame, tak dospojeme niekde k trom rokom na úrovni členského štátu. Som tu už nemusí byť legislatíva, ktorá nie je úplne v súlade s tým, čo hovorí európska legislatíva. E, aj taký prípad tu môže byť a to už môže naozaj spôsobiť naozaj vážne veľké škody. Takže ešte raz ďakujem e, za túto kapitolu a myslím, že je to otázka, ktorá si zasluhuje pozornosť. Ďakujem. Okay, I just... Uh, ešte pár komentárov, ak smiem, z mojej strany. Keď sa pozrieme na legislatívny a postlegislatívny proces, myslím si, že je to vynikajúca práca, vynikajúci pracovný dokument s mnohými dobrými myšlienkami. Počula som ešte aj ďalšie pozitívne komentáre a pokiaľ ide o hodnotenie dopadov, páči sa mi ten koncept, že je to e, živý, meniaci sa dokument často na e, trialógoch. Zaznú e, nejaké záverečné slova, nemáte naozaj dobrý dohľad na to, e, e, ako to bude vyzerať, aký to bude mať vplyv na na spotrebiteľov, na e, účastníkov na trhu. Rada povie, že to môže mať dodatočné implikácie finančné. Takže myšlienka, kto, že by sme tu mohli mať nejaký nejakú kontrolu, ako to vyzerá v realite zo strany nejakého externého orgánu, v priebehu e, trialógov, aby sme sa mohli zaoberať jednotlivými e, odlišnými možnosťami a tým, aké, e, s tým, aký by tieto mali dopad, by mohol naozaj pozitívne ovplyvniť náš legislatívny postup. Napríklad v prípade tohto dovolenkového balíčka, na ktorom teraz pracujeme, by bolo veľmi napomocné, keby sme dostali predstavu, ako by jednotlivé e, návrhy znenia mohli ovplyvniť e, budúce podnikateľské modely. Takže bolo by dobre, keby sme sa mm, zaoberali trošku e, týmito možnosťami. Pán Timmans veľmi podporil môj návrh takéhoto záverečného nezávislého hodnotenia predtým, než si vlastne obe ruky potrasú obe strany potrasú e, ruky a uzavrú nejakú e, dohodu. Ak by takéto niečo, e, nejaké takéto hodnotenie zaznelo po tom, čo my sa už dohodneme, tak je veľmi ťažké veci meniť. Preto je dôležité, aby sme tu mali takúto nezávislú, ale ja mám na mysli naozaj nezávislú kontrolu. To skutočne musí byť nezávislý orgán, ktorý by nám mohol poskytnúť e, kvalifikovanú analýzu. Môžete mať takéto neutrálne analýzy, ale treba to zabezpečiť. A potom ďalšia téma, e, štandardné nastavenia. Na jednej strane spoločné štandardy sú extrémne dôležité, aby mali e, vlastne dôveru podniky aj spotrebitelia. Na druhej strane ako predsednička dostávam čoraz viac ťažností v súvislosti s tým, že nie všetky orgány majú tam e, naozaj, združené naozaj všetky zainteresované strany. Niektorí môžu mať e, určité záujmy a snažia sa e, takéto nastavenia využiť za účelom protekcionizmu, veľké firmy proti malým, jednotlivým krajinám proti iným krajinám v jednotlivých krajinách proti iným. A takže to, čo by sme sa mohli snažiť urobiť, je použiť moderné technológie, aby sme posilnili transparentnosť a e, trošku osvetlili tento proces e, standardných nastavení, aby to všetko bolo transparentnejšie, aby spotrebitelia aj účastníci na trhu lepšie e, sa vyznali, aká je situácia. To by mohlo byť v tejto oblasti napomocné. Neviem, či by ste sa chceli ešte e, e, vyjadriť v e, ďalšom kolu otázok. Nie, myslím, že máme už dosť námetov pre ďalšie stretnutie tieňových spravodajcov. Takže návrh správy, sa, tým sa budeme zabrať 15. mája. A 9. jún 12.00 je termín prekladania pozmeňujúcich návrhov. A teraz tu máme správu Dity Charanzovej Pripomínam e, tú, tú otázku rodového vyváženia. Pripádza medzi, nami, medzi nás pani McClarkin, takže e, ja teraz žartujem, pretože už viac než hodinu tu pracujú iba dámy. A teraz už naozaj k správe o vonkajšom dosahu obchodnej a investičnej politiky EÚ na verejno-súkromné iniciatívy v krajinách mimo EÚ. Ďakujem, Vicky, som veľmi spokojná s touto témou, pretože je e, to jedna e, z málo tém, kde všetky skupiny sa zhodnú na pôvodnom návrhu a ja môžem podporiť mnohé z návrhov, ktoré zazneli, ktoré dokonca posilňujú text. Všetci sme presvedčení, e, že verejno-súkromné partnerstva by mohli byť veľmi nápomocné aj pre rast mimo Európy mohli by sme tiež takto aj pomáhať rozvíjajúcim sa krajinám. Dôležitý bod, ktorý som prevzala z pozmeňujúcich návrhov, je, že na to, aby sa to zrealizovalo, potrebujeme zabezpečiť, aby sme tu mali férové a transparentné pravidlá a že veľké aj malé e, firmy by mali mať e, možnosť zúčastniť sa takýchto partnerstiev. Takže preberám toto posolstvo a budem hlasovať za všetky tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré idú takýmto smerom. Aby sme skrátili hlasovací zoznam trošku, som navrhla tri kompromisné pozmenujúce eh, eh, návrhy. Myslím, že teda všetky eh, skupiny ich podporujú. Takže máme ústny pozmeňovací návrh k návrhu 37. E, ide tu iba o zlepšenie znenia, aby sme to lepšie zosúladili so zvyškom textu. E, všeobecné smerovanie e, pozmeňovacieho návrhu je, myslím, dobré a dúfam, že podporíte aj ústny návrh. Keďže čas beží a my sa blížime k obedu, nebudem zachádzať už do nadmerných detajlov a chcela by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a aj ostatným za ich pozmeňovacie návrhy a rada sa budem venovať vašim e, možným otázkam k jednotlivým pozmeňovacím návrhom. Now, the EPP... E, teraz e, tieňový spravodajca, tým spravodajkňa pani Rosaty. Takže ja nahrádzam pána Rozatyho, takže toľko k tej rodovej e, rovnosti a vyváženosti. On sa ospravedlňuje teda za svoju neprítomnosť, e, poslal mi list a požiadal ma, aby som e, ho prečítala. V prvom rade chcem poďakovať spravodajkyni za jej prácu. Je toho názoru, že pre kooperáciu že je veľmi spokojný s ďalšou spoluprácou a e, je vďačný za to, čo e, vlastne e, ako doteraz pracovali. Pani Charanzová naozaj prevzala v zásade jeho návrhy, je spokojný s otázkami, ktoré pani Charanzová prevzala. Samotná správa je vyvážená a ukazuje, pohľad IMCO e, na tému PPP e, v iných krajinách, ale sú tam ešte určité otázky, ktoré by som chcel zdôrazniť, aby som nadniesol témy, ktoré sú veľmi dôležité pre našu skupinu. Poprvé, Chcel by som zdôrazniť, že potrebujeme eh, počiarknúť, že eh, obzvlášť malé a stredné podniky by mohli trpieť v dôsledku vízie, ktoré sa spomínajú v odseku 2. Veľké firmy majú menej ťažkostí eh, s týmto. Malé a stredné podniky sú na tom oveľa horšie. Okrem toho Európsky parlament by mal vyzvať komisiu aby bojovala proti bariéram pre európske eh, podniky, aby ich vstúpe do PPP mimo EÚ a mali by podporovať profesionálov EÚ a podporovať obchodné investičné dohody s inými krajinami. Toto je hlavný faktor, ktorý môže mať vplyv na férové a eh, eh, konkurencieschopné podmienky pre naše firmy, ktoré budú vstupovať do, ko, eh, ko, do, do súťaže s firmami v iných krajinách. Napokon, ak budeme postupovať tak, ako navrhuje pani Charanzová, a budeme vnímať PPP ako e, nástroj na rast na jednotnom trhu aj mimo neho. Musíme zabezpečiť, aj malé a stredné podniky, ktoré predstavujú 99 všetkých e, podnikov v EÚ, aby mali dostatok informácií o týchto partnerstvách v štátoch mimo EÚ tak aby mohli jednoduchšie e, sa zúčastniť na týchto partnerstvách. A komisia by teda mala zabezpečiť, aby e, orgány, ktoré podporuje EÚ, malé a stredné podniky podporovali ako IZME, IEN, a aby tieto zdieľali informácie a sprístupňovali informácie o tom, ako vstupovať do verejno-súkromných iniciatív e, mimo EÚ, aj v rámci EÚ. Je len pár pozmoňovacích návrhov, ktoré som e, predložil. Dúfam, že spravodajkne, rovnako ako ostatní kolegovia, ich e, predložia, tak aby sme tu mali ešte vyváženejšiu správu v našom výbore. Ďakujem. Maria Grappini. Maria Grappini. Ďakujem. Chcela by som poďakovať Dite e, za všetky dôležité prvky, e, ktoré naozaj zahrnula vo svojom dokumente. To, čo som chcela povedať, e, bolo len na doplnenie tie dôležité body, na ktoré sa má sústrediť táto správa, je rovnováha, transparentnosť. A týmto smerom idú aj moje návrhy. Teším sa tomu, že sme sa e, dohodli aj na bode 37. E, Čo som chcela ešte zdôrazniť, e, článok 43, tam som chcela určite doplniť ešte zoznam. <clears throat> Aj ty by sa tam určite mal spomenúť. Mm, neviem, ako nás teda ovplyvní táto dohoda z USA, takže dúfam, že budú súhlasiť aj kolegovia. Dúfam, že tento návrh podporia. A potom tu máme ešte návrh 11, týkajúci sa nového článku k životnému cyklu takýchto verejno-súkromných partnerstiev. Treba to využiť tak aby sme e, vlastne pozitívne ovplyvnili e, konkurencieschopnosť a e, potom k tej vzájomnosti. Vlády musia tiež konať správne. Potrebujeme tu mať jasné postupy, tak aby malé a stredné podniky mali otvorený prístup. Túto rezervu. Hmm. Eh, tu hovorím vždy, že ako môžeme eh, zjednodušiť pomocou legislatívy život pre malé a stredné podniky. Eh, vždy sa týmto musíme zaoberať. Na záver už len poďakujem za vynikajúcu spoluprácu s pani Charanzovou. Ja mám Clarkin. Ďakujem, pani predsednička. Ešte raz ďakujem e, pani spravodajkyni za jej e, vyvážené stanovisko v tejto správe a e, v prvom rade chcem zdôrazniť, že táto správa sa sústredí na tému, na ktorej pracuje môj kolega Zahradil v gestovskom výbore INTA. Je naozaj o verejno-súkromné iniciatívy v krajinách mimo EÚ, obzvlášť v rozvíjajúcich sa, ale nie len. My sme postupili pár pozmievacích návrhov, aby sme e, e, podporili tú prácu, e, ktorú ste robili vy. Sústredíme sa na pozitívne skúsenosti a potenciálne prínosy vychádzajúce z PPP projektov. Vidíme ich naozaj ako tu ten dôležitý motor pre rozvoj v rozvíjajúcich sa krajinách. Takže máme tu návrhy, ktoré sa tiež venujú otázkam, ktoré spomenula pani Grappini, Eh, pokiaľ ide o reciprocitu. Myslíme si teda, že eh, trhy EÚ sú do veľkej miery otvorené, malé stredné podniky aj ostatné však sa trvajú s bariami, keď investujú eh, za hranicami EÚ. A takže pri vyrokovávaní obchodných dohôd s tretimi krajinami by sme sa mali zamerať na to, aby sa táto téma tiež otvorila aby sme tu mali aj dostatočné zábezpeky, že ich investície budú ochranené e, právnou istotou a dlhodobou stabilitou. Takže e, e, dobré riadenie, právny štát, nezávislý súdnický systém, transparentnosť, kontrola korupcie, to sú dôležité témy, ktorým sa treba v tejto súvislosti venovať. Bola by som veľmi rada, keby som mohla s pani Charancovou e, e, spolupracovať pri návrhu príslušných pozmeňovacích návrhov a dúfam, že tomuto výboru postupíme silnú a koherentnú e, správu na túto veľmi dôležitú tému, na ktorej pracuje výbor INTA. Za GUE tam máme tiež tieňového spravodajcu, nech sa páči, ale nie sú zastúpení, takže nebude slovo. Snáď ešte niekto z komisie? Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Pani predsednička, chceme vám zablahoželať. za stanovisko a za prácu, ktorá tu bola odvedená, za to, ako ste pristúpili k týmto témam. Takže my zastávame názor, že je s tým spojená vysoká hospodárska e, flexibilita, ktorá vlastne s týmito PPP projektami súvisí a ešte takisto podporí ďalší rozvoj. Ďakujeme. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať vám všetkým za vaše pripomienky. Som rada, že sa vieme dohodnúť na tých kľúčových signáloch, ktoré vyšleme do IMKA, respektíve z IMKA. A podporujeme všetky tie pripomienky, ktoré sa týkajú úlohy malých a stredných podnikov, úlohy reciprocity. To je niečo, čo treba zdôrazniť v našich textoch oveľa viac. Nemám ďalšie pripomienky a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme všetkým. Ďakujeme za pri... že si sa pripojila k nám, Nikola. Ďakujeme, že si sa pripojila. Už končíme. Ak niekto nechce nič povedať. Niečo iné? Ďakujem. Okay, we will be back at 3 o'clock when we have... O tretej pokračujeme s výmenou názorov. Budeme tu mať komisára.